Teraz sme pri odporúčaní týkajúce sa rozhodnutia rady, kde sa upravuje rozhodnutie 2003, kde ide o podmienky, ktoré sú dôležité, pokiaľ ide o zmluvu o založení Európskeho spoločenstva o finančných dôsledkoch ukončenia platnosti zmluvy o SUO a o výskumnom fonde uhlia a ocele. Túto správu ste zverili mne, vašemu predsedovi a A ja vám poviem, akým, smer, akým smerom by sme sa mali orientovať. Keď sa vytváral tento fond, prevzal vlastne e, dedičstvo SUO vo výške 2 e, miliardy eur. Vhodnými investíciami každoročne sa zarobilo nejakých 40 miliónov. A tými 40 miliónami sa financoval výskum na úrovni 72,6 e, pre ocel a zvyšok pre uhlie. Ale úrokové sadzby samozrejme sa e, revidovali pri veľmi výraznom poklese a dnes tie e, prostriedky im uložené Ide o 26-27 miliónov, než tých 40 miliónov, čo sú každoročne bežné. Čo by sa dalo urobiť? Je tu návrh využiť tie záväzky, ktoré sa nepoužili, fondy, ktoré sú v rezervách, tak povediac, aby sa úroveň e, tých e, prostriedkov na e, výskum zvýšili na 40 miliónov a teda by sa znížili tie úroky, tie práce, ktoré sa realizujú, stanoviská, teda, ktoré som počul, ktoré mi oznámili odborníci z príslušných sektorov, e, pokiaľ ide o cel, ide o e, veľmi kvalitnú oceľ, kde je výrazný výskum. Špeciálna oceľ pre e, uhlie takisto hoci by sa mnohí asi prekvapili, že e, je veľmi zaujímavé, aby, dôležité, aby sme redukovali e, emisie CO2 pri využívaní uhlia. A za týchto podmienok som toho názoru, že by sme mali dať pozitívny názor, stanovisko k tomu návrhu. Taký je vlastne predmet tejto správy. A v tejto súvislosti e, si želám vypočuť vaše reakcie. Chcel by niekto pohovoriť? Ďakujem, že ste mi dali slovo. Ja e, chcem len ako tieňový spravodajca za stranu Zjednotenej Európskej lavice povedať, že z technického hľadiska e, v tej rozpočtovej otázke súhlasíme s tým za našu stranu, aby v e, výskumný fond uhlia a ocele bol e, riešený tak, ako navrhuje spravodajca. Máme však niekoľko výhrad, ktoré sú skôr politické a týkajú sa využitia výnosov z tohto fondu a v tomto zmysle by som chcel spomenúť, že hovoríme o dvoch sektoroch, teda uhlia a ocele, ktoré v súčasnosti zohrávajú kľúčové úlohy, a to z viacerých dôvodov a e, to uhlie je možno trocha dôležitejšie, ale nachádza sa v, v, v situácii, kedy musí robiť vážne kompromisy a aj na medzinárodnej úrovni vlastne prebieha dekarbonizácia, takže sa e, upúšťa od využívania uhlia ako zdroja energie a samotná e, Európska komisia v, tejto, v tomto smere vykonáva kroky. Takže my sa nedomnievame, že technológie, ktoré boli spomenuté a ktoré sa tu z tohto fondu budú e, financovať, ako napríklad zachytávanie uhlíka alebo e, čistý uhlík, nie sú riešením, nie sú reálnym riešením klimatických e, problémov a výzvy prechodu na iný energetický mix, ktorý súvisí s zo stratégie Európskej komisie v oblasti boja proti klimatickým zmenám. Takže si myslím, že toto sú falošné e, riešenia klimatických problémov. To je jedna vec. A po druhé, pokiaľ ide o oceliarské odvetvie, ktoré momentálne e, prechádza epochou horšou, <laughs> nachádza sa skrátka v horších časoch, tak, a to teda aspoň v Európe, e, investície do zlepšenia procesov alebo objavovania nových foriem, nových spôsobov re teda opätovného použitia alebo zužitkovania e, odpadových materiálov, kovových materiálov, tak e, toto má za cieľ zvýšiť našu konkurencieschopnosť, ale zároveň e, podporiť obehové hospodárstvo v tomto, v tomto sektore. Takže toto je vec, ktorá, dajme tomu, je zmysluplná a, sto, a tento, takto by ten fond mal byť využívaný. Ďakujeme vám, kolega. Myslím si, že výskumníci, odborníci a tí, ktorí spravujú tento fond, si zapracujú, e, zapíšu vaše pozorovania. Ale zaznamenám si pozitívny názor na moje orientačné návrhy. Nevidím ďalších rečníkov. Ak si želáte e, predložiť pozmenujúce návrhy, musíte tak učiniť do 30. januára, najneskôr o 12. Hlasovanie E, bude 21. a 22. februára v rozpočtovom výbore a, a 12. marca hlasovanie dorazí do pléna. Myslím si, že to bude práve v Štrasburgu. Ďalšia správa sa týka vykonávania e, nástrojov únie na financovanie vonkajšej činnosti Ide o preskúmanie v polovici trvania v roku 2017 a budúca architektúra po roku 2020. Týka sa to budúceho VFR. Navrhujem vám, aby sme e, vyjadrili naše politovanie, že e, nedostatok flexibility a a prostriedkov, pokiaľ ide o terejšiu kapitolu 4 VFR, er, limituje e, možnosť ko- Európy konať ako skutočný svetový aktér. Polutovanie, že príspevky rozpočtu do tohto fondu a e, pokiaľ ide o utečencov v, v Turecku, e, tá čitateľnosť a dlhodobá perspektíva a e, kroky Európskej únie Počiarkuje sa tu ešte raz, nová priorita by mala byť financovaná prostredníctvom nových finančných prostriedkov. Rád by som sa podelil tiež o to, že som presvedčený, že externé nástroje po roku 2020 by mali slúžiť na ambicióznu globálnu stratégiu EÚ v celosvetovom meritku na úrovni politických vyjadrených ambícií z pohľadu ich veľkosti a tiež e, ich flexibility, pokiaľ ide o politickú koherentnosť. Umožní to Európskej únie konať rýchlejšie pri meniacich sa podmienkach, rešpektujúc naše záväzky na globálnej úrovni. Skutočná pridaná hodnota európska ďalej, financovanie, e, kde sa spájajú prostriedky členských krajín z EÚ Kroky zamerané viac na výsledky vrátane komunikácie, rešpektovať zároveň princíp, ako hovoril dnes ráno spravodajca, rozpočtový princíp e, rozpočtovej úprimnosti a jednoty. Tá záplava e, toho všetkého, čo e, popisuje, čo je európsky rozpočet. Pokiaľ je o tento architektúru by sa to dalo zjednodušiť, aby sa zlepšila e, viditeľnosť a aby sa pozorovateľom, občanom, e, daňovníkom umožnilo pochopiť túto architektúru. Takisto politické kroky, ktoré sa dejú. V neposlednej miere by som chcel trvať na tom, aby sme mali lep, lepšiu integráciu fondov, aby sa zvýšila e, transparentnosť v zahraničných prostriedkov. A aby tu boli detailné informácie k všetkým prevodom, vrátane tých, ktoré sa týkajú flexibility, aby sa e, informovali aj parlamentu. Také sú moje návrhy. Slovo si vyžiadal pán Fernández. Ďakujem, pán predseda, a súhlasím e, s vami, s vašimi návrhmi budem vš- bude hovoriť v mene nášho tieňového spravodajcu k tejto téme. Ivana tu nemôže byť. A učiním tak v portugalčine. V prvom rade by som chcel poďakovať spravodajcovi za jasné vyjadrenie svojho stanoviska. Ivana Maletič, teda naša tieňová spravodajkynia, s vami súhlasí toto je strednodobé hodnotenie v rámci e, obdobia 2014 až 2020 a pokrok e, sa dosiahlo, e, pokrok sa dosiahol, toto bolo v tom hodnotení jasne konštatované. Pokrok takisto sa podarilo dosiahnuť voči našim partnerským krajinám, avšak ťažšie sa meria účinnosť. Spravodajca navrhuje, aby sme definovali výsledky, ktoré chceme dosiahnuť e, už pri rozbehnutí projektu, pretože takto potom môžeme merať e, účinky toho projektu počas jeho behu a hodnotiť jeho úspešnosť po konci, po, po ukončení. Pokrok sa podarilo dosiahnuť skôr v oblasti ekologickej a v oblasti boja proti klimatickým zmenám. Toto je treba konštatovať. A toto je pre nás samozrejme dôležité. A pre nás ako Európsku úniu, aj pre celý svet. Tenevá spravodajkňa súhlasí so spravodajcom v tom, že treba zjednodušovať a e, do roku 2020 by toto zjednodušovanie malo byť e, e, spájané so synergiami, zlučovaním prostriedkov, využívaním iných finančných nástrojov a je potrebné vybudovať istú komplementárnosť aj zo strany, alebo teda voči národným rozpočtom. Flexibilita je vecou, ktorá by nám mala umožniť rýchle reagovať na neočakávané udalosti. Merci, merci. Ďakujeme pekne, ďakujeme. <clears throat> Pán Fernández, mene pani Maletič, sú snad ďalšie postrehy Nikto sa nechce vyjadriť. Takže moje avízo. Ešte nech sa páči, kolega. Ďakujem pekne. Eh, ako tieňovi pre eh, našu skupinu nechcem opakovať mnohé veci, ktoré tu už zazneli Z pár bodov po veľších organizáciách, kde je viacero rozpočtových liniek, je tu aj možnosť pre e, zduplikovanie a administratívne prekrývanie. Tá strednodobá revízia dospieva k, na, k záveru, že množstvo vonkajších nástrojov financovania e, majú, plnia svoje nástroje, sú tu identifikované viaceré synergie, možnosti zoštihlenia, zjednodušenia a flexibility, aby sa e, reagovalo na vyvstávajúce situácie. Koherentnosť by sa mohla zlepšiť, aby sa znížili e, medzery medzi geografickými a tematickými programami, napríklad v oblasti Európskeho rozvojového fondu a tematický komponent, kde sa prekrývajú s rovnakými cieľami. A toto sa identifikuje v strednodobej správe Európskeho rozvojového fondu a bohužiaľ Žiaden na zo správ komisie ne, eh, prichádza s odporúčaniami k tomu, ako tieto synergie možno dosiahnuť v praxi. Momentálne sa tak nedieje, takže celá tá otázka e, takýchto revízií by mala vychádzať z toho, že eh, my sa k tomu zaviažeme pri týchto rokovaniach. Teším sa teda na vážne plány, seriózne, ktoré po roku 2020 e, vyzdvihnú tieto synergie. My by sme chceli, aby sa financovanie ro- e, rozvoja presúval na bezpečnostné otázky. Pred rokom návrh rozpočtu e, hovoril o presune 7,5 miliónov eur z rozvojovej spolupráce a nástroja k tomu k na, do nástroja pre stabilitu a mier, aby sa financovali nové rozvojové kapacity alebo teda vytváranie kapacít na bezpečnosť a rozvoj. <clears throat> Zostávame naďalej proti tomu ako skupina, pretože už sme tomu, o tom viackrát hovorili, že totiž e e, ak má EÚ nové oblasti práce, tak tieto nové oblasti si vyžadujú i nové zdroje. Rozvoj, ktorý sa zaoberá príčinami konfliktov, by sa nemal obetovať na oltári bezpečnosti, kde sa riešia len symptómy konfliktov. Správa hovorí aj o potrebe priority, priorít. Dúfame, že po roku 2020 v tých nástrojoch môžeme sa zamerať na kľúčové hodnoty EÚ, ktoré by mali byť globálne. Zamerať sa predovšetkým na opatrenia rodovej rovnosti, praktické opatrenia sexuálne a reproduktívne práva a e, programy plánovania rodiny. Toto sú kľúčové rozvoj otázky, ktoré momentálne brzdí globálny zásahy e, Donalda Trumpa, ktorý zakazuje e, mimovládkam plniť tieto ciele. A to, či program plní svoje ciele v neposlednej miere, závisí od priradenia prostriedkov, či sa to používa na e, to, čo sa vyčlenilo. Z niektorých čísiel možno vyvodiť, že je tu veľa priestoru pre zlepšenie, než samotná správa uznáva. Ďakujem vám. Tam? Ja som vzal na vedomie všetky vyjadrenia, ktoré odzneli. Myslím, že je potrebné vykonať naozaj tlak na to, aby sme Európsky rozvojový fond dostali do európskeho rozpočtu, tak aby európska politika bola čitateľnejšia. Takže pozmeňovacie návrhy treba predkladať do 2. E, februára 16 hodín. V rozpočtovom výbore sa bude hlasovať na schôdzi 21. a 22. februára a e, hlasovanie na výbore AFET, ktorý je gestorským výborom bude 8. marca. No a teraz tu máme správu o vykonávaní nástrojov únie na financovanie vonkajšej činnosti. Um, humanitárna činnosť Európsky, pardon, vykonávanie nástroje rozvoje spolupráce nástroje humanitárnej pomoci a Európskeho rozvojového fondu. Ehm, vy, ehm, gestorský výbor je DV a náš kolega Tarán vystúpi v mene pána Solého. Pán Tarán je pripravený nás informovať. Máte slovo. Vážený pán predseda, menom pána Jordi Sole, nášho kolegu, ktorý tu momentálne nie je, je chorý, um, avšak požiadal ma, aby som uh, vám tlmočil 5 uh, bodov, ktoré by som rád prečítal. Ehm, politiky rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci sú pilierom európskej solidarity. Európska únia chce zotrvať eh, vo funkcii globálneho aktéra, pričom zvýšené financovanie a flexibilita by mali umožniť zachovať tieto pozície. Minulosť však ukázala naše obmedzenia, teda obmedzenia tejto teda našej funkcie medzinárodného hráča EDF, DCI a medzinárodný eh, nástroj rozvoj spolupráce eh, pomáhajú bojovať proti klimatickým zmenám a zvyšovať schopnosť e, iných krajín postarať sa sami o seba. Zatiaľ čo e, pozícia Európskej únie je, e, prepačte, prerušuje rečníka, ehm, pre, prerušuje rečníka pred, predseda. Mohli by ste hovoriť, prosím, trocha pomalšie. Čítate text a tlmočníci ho nestíhajú prekladať. Beriem na vedomie, hovorí pán Tarand, um, outsourcing a uh, riadenie migračných tokov neboli riešením alebo neukázali sa byť riešením konfliktov uh, v rámci Európskej únie a preto navrhujem otvorenú diskusiu, po ktorej by malo nasledovať vytvorenie konkrétneho nástroja s dostatočným finančným zabezpečením, ktorého cieľom by malo byť riešenie migračnej krízy. Krajiny, ktoré pristúpili k dohode BUZAM, musia byť zodpovedné za prehlbovanie účinnosti tejto e, dohody, ako aj e, politik rozvoja a mali by e, smerovať k ušej spolupráci. Medzinárodná aktivita únie by mala zlepšovať svoje, svoje skóre v boji proti porušovaniu ľudských práv a snahe o budovanie vlády zákona tu, ehm, využívanie všetkých možností humanitárnej pomoci a rozvojovej pomoci, ako aj stanovenie udržateľných rozvojových cieľov e, sú vodítkom a e, zároveň máme aj metriky na e, hodnotenie tohto pokroku. Ďakujem veľmi pekne, pán Tarant. Vy by ste teraz mali odozdať eh, pánovi Solému eh, naše prianie skorého uzdravenia. Dávam teraz eh, slovo pani Surin. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Ďakujem tiež spravodajcovi alebo pánu Tarandovi, ktorý pripravil dobrý alebo dobre prezentoval návrh správy, ktorý sa týka Eh, lepšie implementácie a vykonávania humanitárnej pomoci. Táto pomoc je dôležitá, aby sme dosiahli stanovené ciele, a totiž zmenšovanie chudoby a zlepšenie eh, kvality života v rozvojových krajinách a, a zlepšenie podmienok alebo vytvorenie podmienok, aby ľudia v týchto krajinách mali dobrú perspektívu pre života a prácu. No, prispieje to tiež eh, zlepšeniu bezpečnosti a stability v Európskej únii. Už ehm, rada by som dodala ešte pár vecí, respektíve by trebalo v tomto zmysle upozorniť na niekoľko vecí e, v zmysle dobrej implementácie a rešpektovania právneho štátu e, a pomáhať občianskej spoločnosti. No a len s verejnými prostriedkami. Nemôžeme čeliť všetkým výzvam a preto potrebujeme lepšiu e, zapojenosť súkromných zdrojov. No a posledná pripomienka, dobré, dobrá realizácia a využívanie synergických efektov s rozvojom a humanitárnou pomocou treba zlepšiť strany členských štátov, pretože reakcia na krízu je spojená s všeobecným rozvojom v týchto krajinách a s dobrou implementáciou. Ďakujem pekne. Sú nejakí ďalší žiadatelia o slovo pani Gardia Zabal? Áno, vám, vážený pán predseda, veľmi stručne za skupinu socialistov môžem povedať, že na 100% súhlasíme so stanoviskom, ktoré prezentoval pán Solé. Ja si myslím, že treba um, vyzdvihnúť, no, alebo teda my e, sme týmto potvrdili význam všetkých nástrojov rozvojovej spolupráce a mali by sme to zohľadniť aj v pribudovaní nasledujúceho e, finančného rámca. Tu treba zdôrazniť v prvom rade to, že treba podporiť konzistentnosť, ktorú treba podporiť samozrejme aj e, finančne, alebo to rozpočtovo. Medzi tými nástrojmi skrátka musí panovať konzistentnosť a politika rozvoja, e, tá musí byť riešená konzistentne, hoci sa týkajú rôzne správy. Potom je tu tá otázka flexibility. Toto sú nástroje, pochopiteľne, ktoré Ehm, sú financ, alebo teda politiky, ktoré sú financované eh, tak, aby mohli reagovať na určité krízy alebo migračné pohyby. Skrátka, to sú veci, ktoré nemôžno predvídať. Teda tá, tá schopnosť adaptovať sa tam musí byť a musia byť samozrejme vyhradené aj rizikové prostriedky, ktoré nesmú chýbať v tej chvíli, kedy to je treba. Jednoducho ide o humanitárnu pomoc a to sa predvídať, predvídať nedá. A po tretie, ehm, celý, alebo teda hlavný cieľ všetkých týchto nástrojov je eh, politika spolupráce a rozvoja, udržateľného rozvoja. A tu na toto by všetky tieto politiky mali byť zamerané a e, tieto peniaze by e, sa nemali využívať napríklad na ochranu hranice alebo migračnú politiku v rámci Európskej únie alebo nejakú e, politiku rozvíjania, politiku obrany alebo bezpečnosti. Na to sú iné prostriedky, na to sú iné fondy a nemali by sme odoberať vlastne peniaze z tejto politiky rozvojovej. Ďakujem. Pán Benito Zulaga. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Ja len chcem vyjadriť našu podporu um, pánovi Solemu a poďakovať mu za dobre odvedenú prácu v úlohe spravodajcu tohto stanoviska. Aj my e, súhlasíme s významom týchto nástrojov a fondov a zaradiť ich do rozpočtu Európskej únie, mm, tak aby nad nimi mohol parlament, Európsky parlament, parlament vyvíjať e, kontrolu, alebo teda, aby mohol vykonávať kontrolu. Toto by malo byť absolútne nevyhnutné. Je tu samozrejme otázka flexibility, pretože tie výdavky nie sú vždy dobre e, plánovateľné a tieto fondy nesmú byť ohrozené v budúcnosti e, nejakou neočakávanou krízou. A ďalej by som chcel dodať, že Máme rovnakú obavu ako mm, pri iných podobných správach mm, ohľadom nejakej operačnej spolupráce a oddelovania tejto operačnej spolupráce od politiky migračnej a politiky ochrany hraníc v rámci Európskej únie. Toto, je, toto by bolo spojenie veľmi nebezpečné a mohlo, mohlo by poškodiť e, obraz Európy vo svete. A e, ďalej je potrebné podporiť e, princíp, že tieto nástroje sú naviazané na iné eh, udalosti a nástroje medzinárodného významu, ako napríklad Parížská dohoda, eh, kde mm, my by sme mali neustále rešpektovať eh, fakt, že je potrebné prihľadať v primárnom, alebo teda primárne na záujmy lokálnej populácie. Ďakujem veľmi pekne. Ak nie sú žiadne ďalšie žiadosti o slovo, tak by som chcel poďakovať eh, pánovi Solému za prácu a eh, pánovi Tarandovi za prezentáciu tejto práce. Ja by som eh, chcel teraz sa obrátiť na vás a povedať jednu vec. Keď hovoríme o rozvojovej spolupráci, tak ma vždy napadá Afrika. A ja sa pýtam, či to nie je spôsob, ako um, tak povediac, zastaviť tok prostriedkov do migrácie, lebo ono sa ťažko oddeluje rozvojová a migračná politika. Africká populácia v nasledujúcich 35 eh, rokoch podľa očakávaní sa má zdvojnásobiť. Miliarda, príbude miliarda 200 miliónov Afričanov a toto je obrovská výzva z hľadiska migračného potenciálu tohto kontinentu. A Mm, ja teda chápem to, čo povedali kolegovia, teda konkrétne pani Gardia Zabal, aj kolega po nej, ale ak ja mám v mojom volebnom okrsku vysvetľovať, e, aké, medzi akými variantmi sa rozhodujeme, tak ja mám pocit, že v princípe musíme e, robiť zodpovednú politiku a jej cieľom by malo byť e, zastaviť alebo obmedziť e, nejaké zdroje migrácie a ponúknuť e, Afričanom také životné podmienky, ktoré budú pre nich priateľné v Afrike, bez toho, aby sa museli vydávať na cestu do Európy. To som len chcel doplniť e, na okraj tejto diskusie. A vzhľadom k tomu, že sme vyčerpali zoznam rečníkov, ktorí boli prihlásení. Sa pýtam pána Tarando, či to chce menom pána Soleho nejako uzavrieť. E, nie, dobre. Takže mm, lehota pre predkladanie rozmeňovacích návrhov je 20. február, 10. hodina. Na rozpočtovom výbore sa o tomto bude hlasovať 8. marca. Na výboru DV, ktorý je gestorský výbor, tam 20. marca a na aprílovej plenárke sa táto vec dostane na pretras aj v rámci ehm, plenárneho zasadnutia, kde sa o tom bude aj hlasovať. A teraz by som chcel odovzdať slovo pani Inéze Vajdere, a to na tému protokolu ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok stanovený o, v dohode o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskou úniou a Mauricijskou republikou. Poprosím pani kolegyňu, aby sa ujala slova. Ja by som začala veľmi stručnou informáciou o východiskách. Európska únia uzavrela e, rybolovné dohody pre Tuniaka, s viacerými krajinami, Seychely, Madagaskar, Komory, Mozambik a tieto dohody v 80. rokoch boli podpísané a boli obnovené alebo renegociované v priebehu toho času, ktorý odvtedy uplynul. A my e, našu spoluprácu s Mauricijskou republikou datujeme e, do roku 1989, vtedy sa teda začala, kedy rozšírenie dohody um, oslavilo 30. výročie obchodného partnerstva. Táto dohoda umožňuje flotile, flotilám z Európskej únie sledovať migráciu tuňakov, tuňaka do mauricijských vôd a výmenou za to Mauricius dostáva um, finančnú kompenzáciu za prístup do svojich vôd ehm, na podporu tamojšieho rybolovného sektora. Podpísanie prvého protokolu k Prvý protokol ehm, expiroval 22. januára minulého roku a nový protokol bol podpísaný 26. apríla minulého roku a vstúpi do platnosti po ukončení e, postupu adaptácie na obidvoch stranách. Táto dohoda by sa nemala brať ako niečo úplne samozrejme. Treba si uvedomiť, že nie je to nejaká jednosmerka. V tomto, v tomto zmysle už došlo k určitému myšlienkovému posunu od e, reformy spoločnej rybolovnej politiky v roku 2013, kedy bilaterálne dohody medzi EÚ a tretimi štátmi E, nadobudli zásadne odlišný charakter a naša budúca vízia o udržateľnosti tohto prostredia, rybolovného prostredia, zahrňa momentálne e, veľmi silný dôraz na vzájomný benefit. Takže predloženie dohody e, vychádza z odporúčaní rybolovnej komisie pre Duňaka z Indického oceánu a takisto z výsledkov hodnotenia jej predchodcu napríklad viac ako, pol milióna, viac ako pol milióna eur vo forme finančného príspevku od roku 2014 do roku 2017 pod predchádzajúcim protokolom a, ďa, e, má ísť na rozvojové cieľ rybolovného sektora. Nový protokol na obdobie roku 2017 až 2021 zabezpečí e, celkový finančný príspevok vo výške 2,3 e, milióna eur. Každoročne 220 tisíc eur je vyčlenených na podporu rybolovnej politiky tejto krajiny a 135 tisíc eur prispeje k rozvoju námornej politiky a e, ekonomiky využívajúcej oceán. A je mm, symptomatické, že poprvýkrát takéto stimuly vedú k podpore e, rozvoja ekonomiky na Mauriciuse. Je to príspevok k hospodárskemu rastu tejto krajiny a v dôsledku toho vzťahy medzi EÚ a Mauricijskou republikou sa prehlbia v oblasti rybolovu a e, námornej politiky. Pre z hľadiska členských štátov najväčšími príjemcami bolo Španielsko, Portugalsko, Taliansko a Francúzsko, ktoré aktívne vysielajú svoje rybolovné e, flotily do tejto východnej časti Indického oceána. My by sme mali zabezpečiť, aby e, dopyt po tuniaku nevyčerpal všetky zásoby v, vo vodách Maurícia. E, táto dohoda má znamenať ekonomický prínos pre nášho partnera, pričom e, nepolavujeme z nášho zamerania, zamerania na udržateľnosť. A v súčasnosti dohoda s Mauriciom je, tak povediac, v akomsi zmrazenom režime, ako som povedala, nový protokol vstupy do platnosti po ukončení adaptačných konaní na oboch stranách Čiže, drahé kolegyne a kolegovia, chcela by som vás poprosiť o podporu, aby sme túto vec odhlasovali, aby ten protokol mohol vstúpiť do platnosti. Ďakujem. Ďakujem, drahé kolegyne a kolegovia. Kolegyne, ďakujem za veľmi jasné popísanie záležitosti. Kto chce k tejto veci slovo? Nevidím nikoho. Pán Tarant. Ďakujem veľmi pekne, veľmi stručne. Eh, jeden taký zaujímavý fakt o Mauriciuse, ktorý, ktorý ma napadol, keď som počúval našu spravodajkyňu. V roku 2000, eh, keď som, ho, keď som naštívil túto krajinu, eh, mi tamejší minister ukázal rybol a predstavil mi rybolovné odvetvie veľmi dôkladne a stiažoval sa, že, že sovietský zväz, ktorý zaviedol určité rybolovné praktiky, skolaboval, padol a e, Mauricius teda sa upínal na Európsku úniu a teda tam že minister dúfal, že Európska únia sa chopí toho, čo vlastne zanechal po sebe Sovjetský zväz. Takže toto je taký historický vývoj. Spravodajkyňa hovorí, super pre Mauricius. Takže sú ešte nejaké ďalšie žiadosti o slovo. Um, lotu nejaká, pre lotu nejaká je teda veľmi dôležitá táto dohoda. Takže ďakujem veľmi pekne našej spravodajkyni. A ja vás chcem informovať, že termínom na predkladanie pozmeňujúcich návrhov je 12. hodina 26. januára. Um, ide ďalej. Ide, ide o dohodu medzi Európskou úniou a e, zvrchovaným štátom, takže by nebolo dobré predkladať pozmeňujúce návrhy, ktoré by menili obsah, ktorý bol vyrokovaný. Jediné priateľné pozmeňovacie návrhy v tomto prípade sú také, ktoré dajme tomu túto dohodu, by úplne odmietali. Spravodajkňa nás však vyzvala, aby sme sa prípadných takýchto návrhov na odmietnutie vzdali, čiže by sme mali podporiť tento protokol, schváliť ho a jediné prípustné návrhy teda budú také, ktoré s ním nesúhlasia ako s celkom. 22. E, februára sa tým bude zaoberať rozpočtový výbor. A teraz pristupujeme k ďalšiemu bodu, ale nie som si celkom istý, Um, či pán Ali tu je? Dobre. Bude nás môcť oboznámiť so správou pána Urmasa Paeta. Ide o mobilizáciu prostriedkov z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii v rámci transakcie, ktorá sa týka Ericssonu. Takže pán Ali, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Chcem predstaviť správu pána Paeta Švédsko predložilo žiadosť do Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii e, z dôvodu prepušťania v Ericssone. Mm, ide o vyše 2 milióny eur z tohto fondu. 900 pracovníkov by malo mať prospech z tohto financovania a tu treba povedať, že ide o e, druhú žiadosť Švédska na čerpanie e, Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii E, ide, predchádzajúca žiadosť bola z marca 2016, ktorá bola schválená. E, prepušťanie je spojené s negatívnym rastom v e, tom biznise Rixon, ktorý sa týka hardvéru a to z dôvodu veľkého tlaku konkurentov z Ázie. Je tu veľký nesúlad medzi kvalifikáciou tých, ktorých Ericsson zamestnáva tým čo, tým, čo je treba, takže boli prepustení tak pracovníci z výroby, ako aj z manažmentu. A viac ako 30 ľudí, ktorí boli prepustení, sú vo vekovej kategórii 55 až 64 rokov, ktorých zručnosti alebo kvalifikácia je špecificky viazaná na telekomunikačný sektor, ktorý však zaznamenal také napredovanie, že táto kvalifikácia už nie je na dnešnom trhu eh, aktuálna a tým pádom títo ľudia riskujú dlhodobú nezamestnanosť. Ďalej, je potrebné prostredníctvom tohto čerpania fondu podporiť ľudí, ktorých, e, alebo to teda zhrnutie je, že treba podporiť týchto ľudí prepustených Ericssonom. Ďakujem, pán Ali. Kto chce prehovoriť? Pán Fernández. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja hovorím menom kolegyne Ivany Maletič, ktorá tu žiaľ teraz nemôže byť e, a k, tejto, k tomuto využitiu e, Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii ide o 60,4 milióna eur. Ide o 900 bývalých zamestnancov Ericssonu, teraz už ktorí prišli o svoju prácu a ako obvykle my e, podporujeme túto pomoc e, na to, aby títo ľudia mohli znova nájsť zamestnanie. Ďakujem. Ja ďakujem vám. Je niekto ďalší, kto by chcel k tejto téme prehovoriť? Nevidím žiadne ďalšie žiadosti o slovo a preto e, môžeme uzavrieť tento bod. E, nechcete vy dodať nič k tomu, čo e, odznelo za spravodajcu, pán Ali? Nie. Mm, pán Fernández vyjadril podporu. Ja len chcem informovať, že predkladanie pozmeňujúcich návrhov je ohraničené termínom 5. február 18. hodina. Vo výbore sa o tejto veci bude hlasovať 21. a 22. februára. A teraz sa dostávame k druhej správe. Pre mobilizáciu fondu na prispôsobenie globalizácii, ktorá sa týka milície pán González Pons mal vystúpiť, ale myslím, že ho zastupuje náš kolega Milan Mon. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne. Tak ako povedal pán predseda, ja predstavím túto správu pána Gonzalesa Ponsa. Ide o mobilizáciu Európskeho fondu pre Galíciu v júli 2017 Španielsko eh, predložil túto správu, aby sa eh, uplatnil tento eh, fond a pomoc jazykom 300 zamestnancom, ktorí prišli o pracovné miesto. Preskúmala sa táto, tento, táto žiadosť, komisia ukončila skúmanie. A komisia navrhuje aby tento fond sa využíval na 720 tisíc eur 60 navrhovaného opatrenia. Táto čiastka umožní prispôsobiť sa a prijať opatrenia tak, aby opätovne našli eh, pracovné miesta, aby sa mohli ďalej vzdelávať. kde boli prepustení, pretože sa importuje viac textilu, ako už bolo povedané. E, táto dohoda Multifibre vypršala, bol tu veľký tlak, no a preto podniky odišli do krajín mimo EÚ, Galicijsku. To vedlo k tomu, že je tam menej podnikov, ktoré spracovajú textil, vysoké percento sa stratilo. Týka sa to piatich, piatich eh, podnikov pri Lakoruni v Galícii. Je to vidiecká oblasť a hlavný zamestnávateľ bol práve textilný priemysel. No, to je viac ako 40 v roku 2016 až 2017 Eh, no, prepuštenie sa uskutočnilo. No a ja navrhujem, aby situácia zamestnancov a nezamestnaných eh, náročná, pretože majú eh, nízke vzdelanie, vyšší vek a boli zamestnaní v oblasti, ktoré, v priemyselnom odvetí, ktoré má teraz problémy. Týka sa to veľmi vysokého množstva žien vo veku 35 až 5 rokov. No a Galícia chce využiť prostriedky na zvyšovanie kvalifikácií a ďalšie podporné opatrenia. Ja by som chcel dodať, že opatrenia boli dohodnuté s regionálnymi samozprávami. No a Rada Galicíska bude aktívne zapájať No a na záver chcem povedať, že fond samozrejme nenahrádza povinnosti podnikov v súlade s národnými e, zákonmi a niečo, čo sa týka opatrení reštrukturalizácie, zodpovedá to podmienkam, tento, táto žiadosť. A ja myslím, že výbor pre rozpočet to môže podporiť, aby sa platili tieto prostriedky tak, aby ich eh, prepustení zamestnanci mohli využiť. No a ja teraz budem si vypočujem vaše pripomienky a ďalej sprostredkujem pánu Gonzalesovi Ponsovi. Ďakujem pekne, pán Benito Ziguada. Ďakujem pekne, pán predseda. Na úvod, že podporujem, aby sa uplatnili prostriedky z tohto fondu pretože ide o vysoký počet osôb a hlavne o ženy zamestnané v textilnom odvetví. Dôležité, aby sa im pomohlo. E, tri pripomienky. Poprvé, k samotnému fondu. My sme za to, aby tento fond a prostriedky hnev sa v tomto prípade uplatnili. To robíme aj v iných prípadoch, ale my chceme zopakovať čo naša skupina neustále kritizuje. A je to nový fond, ktorý sa tu uplatňuje, uplatňuje vtedy, keď podniky odídu. A to je taká, také len, len náplasť. No a v textilnom odvetví sa to je často. Podniky odídu do zahraničia, kde sú hrozné podmienky, napríklad Rama Plaza v Bangladeši, a ja myslím, že obchodná politika EÚ mala byť v tejto súvislosti zmenená. Ďalej druhá poznámka, ide o samotnú správu. V prípade prepušťania 83% prepustených sú ženy. To znamená, že to textilný sektor, to odvetí pracuje veľmi veľa žien, a v správe sa venúva niekoľko odvetví, v ktorých sa mohli vzdelávať ďalej ženy. hovorí sa o staro, o potravateľstve, skladníctve, oblasť voľného času. To sú sektory, kde už tak či tak pracuje veľmi veľa žien. Myslím, že je užitočné, ak my parlament napíšeme správu, kde sa opätovne diskriminuje, keď ženy ďalej takto vzdelávajú v týchto oblastiach. A ďalej myslím, že to je dobrá príležitosť. Sa hovorí, že časť týchto prostriedkov sa použije na podporu zakladania podnikov a poviem vám aj prečo sociálne hospodárstvo, sociál, solidárne hospodárstvo, či pracovné miesta. No a sociálne hospodárstvo je dobrá forma hospodárstva, aby pomohlo tým podnikom, ktoré sa zatvárajú. Deje sa to aj v iných priemyselných odvetviach, ako napríklad v nábytkárskom priemysle. Je veľmi známy príklad podniku v Barcelone. A keď by sme uvoľnili prostriedky na to, aby prebrzaté podniky s druženiami, tak by bolo dobré to pre zamestnancov v týchto oblastiach a ktorí budú môcť sami rozhodovať v sektore, ktorý je veľmi postihnutý, zasiahnutý. To sú naše návrhy a na tom sme sa dohodli aj s odbormi a zástupcami zamestnancov. Ďakujem pekne. Želal by si ešte niekto zareagovať na správu, ktorú predstavil pán Milan Mon. Nikto? No dobre, je pravda, že táto, tento fond na prispôsobenie globalizácii je dôležitý, ale dobré prispôsobiť sa globaliza- globaliza- globalizácii na to, aby sme predchádzali e, prepušťaniu. No, ale prepušťalo sa. E, niektorí ľudia tým prišli o prácu. Ja si nesem viac istý, že či tí, ktorí budú profitovať z týchto prostriedkov, si uvedome, že to je práve Európa, ktorá im pomohla zlepšiť kvalifikáciu. Štáty využívajú tieto fondy, aby e, to zmiešali s nástrojmi, ktoré existujú na národnej úrovni. No a ja si nesom istý, že občania Európy si vždy uvedomujú príspevok podiel Európskej únie. No dobre, takže toľko k tomu. Pán Milan Mon, máte nejakú ďalšiu pripomienku? Ďakujem pekne, pán González Ponce. Ďakujem za vaše príspevky. My sa samozrejme musíme konfrontovať s upomína rozpočet a na dopady, ktoré sa týkajú celých priemyselných odvetví fond globalizácie musí samozrejme byť činný aj preventívne, aj keď to nie je vždy možné. No a časti je cestou spolufinancovania aj z národných rozpočtov. A ja myslím, že napríklad v Galicii si zamestnanci uvedomili, že ich prispôsobenie novej situácii bolo spolufinancované aj Európskou úniou. Ďakujem pekne. Ja myslím, že tento fond eh, zameraný na stratu zamestnania v priemyselných obdobiach, eh, v priemyselných odvetviach, ale myslím, že v budúcnosti to bude aj obchodná sféra. Videli ste, že v sektore distribúcie v USA eh, bolo ustratilo mm, sa 100 tisíc pracovných miest a myslím, že to čaká aj Európu. Ďakujem pekne spravodajcovi. Do 5. februára 18.00 je možné prekladať pozmeňujúce návrhy a 21. a 22. februára sa bude hlasovať na výbore pre rozpočet. No a teraz eh, začneme venovať eh, jednému z následkov Brexitu a to je uh, sídlo, miesto sídla pre Európsku banku, Európsky bankový orgán. Spravedať sa pán Gajer, nech sa páči, ďakujem pekne. No, kvôli Brexitu sa musíme zaoberať presťahovaním agentúr Európskej únie, ktoré sídli v Londýne. Na jednej strane je to Európska agentúra pre lieky a dnes ale budeme hovoriť o presťahovaní Európskeho orgánu pre bankovníctvo. Viete, že to je jedna z agentúr, ktorá je aktívna vo finančnom o ktorom mala regulovať finančný sektor v Európe. ESMA e, má sídlo v Paríži a EOPA v vo Frankfurte. Ešte zázraky. Ja som si myslel, že rade, rade sa nepodarí EBA nájsť sídlo, jedno z tých miest eh, sídel jedného z týchto orgánov, ale ja sa teším, že som nemal pravdu, pretože sa podarilo a rada rozhodla, že Európsky orgán pre bankovníctvo sa presťahuje do Paríža. No a keby som zastavil, tak by som prehral veľké peniaze. Dobre, finančné, ktoré s tým súvisia, sú prehľadné ja trvám na tom, aby sme trvali na tom, aby náklad na presťahovanie nesli európsky, európsky daňoví poplatníci. Viete, dlho sa hovorili o tom, ako prerozdeli tie náklady. Všetci vieme, že britský minister zahraničných vecí mal takú pozíciu, že nič nie je dostatočné ako príspevok alebo že nič by stačilo na vyrovnanie príspevkov Veľkej Británie a záväzkov. No a no EBA tie náklady nebudú také vysoké na presťahovanie ako v prípade MA. Myslím, že by ich mohli byť uhradené európskeho rozpočtu. No a zvyšok je samozrejme od Francúzska. Teraz očakávame, že pomôžu aby zamestnanci EBA mali dobré pracovné podmienky. No a teraz ešte jeden bod, ktorý objasní kolegyňa Holmajer. Ak tieto dva ak tieto dve agentúry geograficky budú v jednom meste, no tak z toho vyplývajú šance na synergie. No a ak by mohli mať sídlo, ak by mohli opatrne to poviem, mať si to v jednej budove, tak by samozrejme boli tu možnosti úspory pri bezpečnostnej služby, informačných systémov, riadenie ľudských zdrojov by mohlo byť spoločné, obstarávanie mohlo byť spoločné, všetko, čo prakticky nesúvisí s obsahovou prácou týchto agentúr. Zdôrazňujem, že nesúvisí No a to som v tomto stavonovisku aj naznačil, že som poukázal na to, že možné je využiť mnohé synergické efekty, aby sa to podarilo, ale zosynchronizovať tieto dve nenáročné postupy, aby agentúry boli v jednej budove, no nie je to také jednoduché. Včera som hovoril s eh, riaditeľom agentúry ESMAC, agentúru, ktorá už má sídlo v Paríži a on poukázal na to, že to všetko nie je také jednoduché, aby tieto dve agentúry, sme hľada nové sídlo v Paríži, a BA sa presťahuje z Londýna. No nie je to jednoduché. No, a my sme mali poukázať na to, že by sme si veľmi želali, aby sa to podarilo. No a len to pozmeňujúcich návrhov, ktoré som písal, sa vyjadruje. No a teraz, či neexistujú obavy aj v parlamente, že z dlhodobého hľadiska by sa mohlo stať, že obe agentúry sa zlúčili. Ja tieto obavy nemám. Tak, tak by to musel byť výsledok dlhého hodnotiaceho procesu. S komisiou by sme mali preveriť, či to dáva vôbec zmysel. No a ďalej sú tu ešte obavy, že by sa k tomu ešte časti aj opa z Frankfurtu presťahovali a myslím, že ale o tom sa dnes nehovorí. Tieto obavy môžete mať alebo nie. Ja si myslím, že je pochopiteľné, že sú tu tieto obavy, ale o to dnes nejde, kolegyne, kolegovia. Ide o presťahovanie BA. Možno aj komisia by potom by mala zasiahnuť a voči generálnemu riaditeľovi, aby spoločne hľadali nejakú nehnuteľnosť. My sme mali sa pokúsiť, aby všetko prebehlo čo najúspornejšie a aby sme priestorovo tieto agentúry čo najviac priblížili. To je môj návrh. Ďakujem pekne, pán spravodajca. Možno predtým, než dám slovo kolegom, ktorí sa, by sa chceli vyjadriť, a tak možno komisia by mohla povedať niečo k tomuto bodu. Pán Sales, Ďakujem pekne, pán predseda. Áno, pán Sales, generálne pre rozpočet. My úzko spolupracujeme s DG Santa a DG Fisma, na to, aby sme sa vynasnažili podporiť tento proces. A k tým potom, čo povedal spravodajca, tak si ju veľmi dobre uvedomujeme. A podporujeme skutočne, že by sme sa mali vynasnažiť a dosiahnuť nejaké úspory a využiť synergické efekty. Chceme to zosúľadiť s načasovaním. Nie je to úplne rovnaké eh, pre EBA na jednej strane, ktorá sa bude stiahovať v marci 2019 a na druhej strane ESMA, ktorá sa bude stiahovať trochu neskôr. Eh, my sa to preverovať, sledovať, no a tiež zohľadňujeme eh, pre podmienky, ktoré ponúkli francúzske, francúzske orgány. Takže my to budeme sledovať v prípade týchto dvoch agentúr. No a je ešte trošku prískoro, aby sme uspeli nejakým záverom, pretože diskusie začínajú. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne, pán Sales, za toto upresnenie. A slovo dostane teraz pani Vieux. Micro. s'il vous plaît. Euh, la première, euh, c'est que... Poprvé, ja som si dobre počul všetky ruky, ktoré tu zazneli pracovným podmienkam o zamestnancov, ktorí prichádzajú do Francúzska. Ja by som chcela požiadať nejaké uspresnenie, pretože nechápem celkom presne pripomienku, ktorá sa týkala nákladov na presťahovanie agentúry nevyhnutnosti, aby Veľká Británia hľadila eh, minimálne časť a mňa by zaujímala tá diskusia tak, aby veci boli jasné. A ďalšia vec, ktorú by som chcel povedať, to sa týka pozemcích návrhov 3, 4 a 5 eh, v synergických efektoch eh, medzi európskymi orgánmi a EBA e Ide tu o techniku zjednodušenia. ja si myslím, že dôležité je správnu orientáciu a rada by som položila jednu otázku, ktorá sa mi zdá e, spojená s touto problematikou. My sme dnes spokojní s regulačnými mechanizmami e, pre bankovníctvo a financie. No a aj keď je toto technická debata, tak by som chcela požiadať o posilnenie právomocí e, mesto rozpočtovej orientácie, ktorú sme tu mali dnes do obeda. Ďakujem pekne, kolegyne, kolegovia. Druhá otázka sa netýka kompetencií e, výboru pre rozpočet. Pán Dos Santos. dobrý, Obrigado, presidente. E, Ďakujem pekne, pán predseda. Už ste povedali tú otázku prvú, ktorú som chcel položiť ja. Pretože problematika sťahovania agentúr už tak by mohlo byť e, témou zamýšľania sa. Hodaj sme možno spokojní s starejším systémom. Súhlasím s predsedom v tom, že to prekračuje našu kompetenciu, aj keď by sa to malo zohľadniť. Preto som vlastne chcel na to poukázať. Ešte k ďalším aspektom. Tu by som chcel zdôrazniť dôveru v našeho kolegu, ktorý sa overil v mnohých rozhovoroch o agentúrach. Dobre sa v tom význá a disponuje zdravým rozumom a to pri takýchto zložitých situáciách je e, zložité, pardon, dôležité. To celé je celkom neprehľadné. Moja e, krajina by, by tiež mala záujem o liekové agentúre, Máme tu aj korektnú ponuku. dúfame, eh, že tieto, eh, toto sťahovanie prebehne dobre za minimum nákladov a čo najúčinnejšie. Hovorilo sa o úsporách, samozrejme, že chceme úspory, ale často sú to veľmi abstraktné pojmy, ktoré sa v praxi takto neprejavia. A však dôležité je zohľadniť záujmy zamestnancov Určite e, spravodajca nájde dobré riešenie. Nevidím ďalšie prihlášky do diskusie, pod možno, že pán Gajer. Pardon, pani Holmajer. Ďakujem. Sme tu zodpovední, respektíve nie sme zodpovední za obsahové otázky dôležité, aby sa nepremiešovali e, poistné otázky, bankové otázky. To je pre mňa tak trochu principiálne. Mne je jedno, či je niekto v jednej či dvoch budovách. Pre mňa je dôležité, aby tie budovy, budovy boli funkčné, aby nešlo o prestížne budovy za najviac e, peňazí, a potom, aby vyhrali Francúzi trošku, to bude výhodnejšie, aby vyhrali tú súťaž. Možno by bolo lepšie, aby to boli niektoré nové krajiny, či už pobaltské, pretože títo vždy výjdu na prázdno. Ja to rozhodnutie nemôžem vrátiť, pretože máme viac členské krajiny, než, než tie staré, ale aj nové krajiny. Bez hľadu na to, pre mňa je podstatné, Keď chceme robiť administratívne otázky, tak to nemusí byť v jednej budove, ale tak trochu by som zdbala na náklady. Je mi ľúto, že e, rada nám prezentuje tie najdrahšie e, e, lokácie. Samozrejme, že Paríž je, Paríž je popri Londýne tá druhá najdrahšia vec a trošku ma prekvapuje aj to, že sa to spája, že, že sme osameli v, v, ro, v rokovaniach s britskou vládou bez komisie. Ja by som sa domnievala, a preto som to tam aj zapísala, že je spolu zodpovedná komisia, pretože zjavne nie sú v stave rokovať s britskou vládou, aj keď sú k tomu dobrí e, partnery na rokovanie. Myslím si, že komisia by tu mala zohrávať úlohu, keď ide o rozhovory s britskou vládou. Tu agentúry s potenciálnymi možnosťami. Pamätám si to ešte e, o Cepole. Totiž Briti vtedy povedali, že nechcú Cepol. Tá, tá ochota na, strate, na strane britskej vlády bola obmedzená vtedy a potreba pomoci tedajšej agentúry vo Veľkej Británii bola dosť veľká. Preto celkom jasná prozba na komisiu, neopustite tú agentúru, budeme to i sledovať. Nie je prípustné, aby agentúry, ktoré sú zodpovedné za preverovanie liekov, viedli rokovania s britskou vládou. Tu naozaj potrebujú pomoc komisie a jej expertov. Merci. Ďakujem, pani Weiderer. Mám otázku na pána Gajera. Pokiaľ ide o náklady, ak, ak chceme vy, vybrať miesto, tak by sa mali využiť určité kritéria. Boli náklady kritériu pri tejto voľbe, pretože som počula že možnosť, možným, možným stan, e, miestom bolo aj Portugalsko, takže zdieľam obavy Monikine, že náklady sú veľmi dôležité a preto sa pýtam, prečo Paríž? Parce que y avait plusieurs candidats et que la lebo tu bolo viac kandidátov a tie rokovania E, e, sa rozbehli. Monsieur le rapporteur. Ja. Pán spravodajca. Ďakujem za otázky a poznámky. Pani Vajderer, k postupu sa ťažko niečo povie. Odohrávalo sa to totiž na rade. Keď rada rozhoduje o sídle agentúr. Existujú kritéria, tie sú objektívne a potom je to politika. A potom sa to začne zmiešavať. Naozaj v minulosti, pokiaľ ide o sídlo, sme zažili zo pár prekvapení. Máme agentúru, ktorá je na Kréte, nenachádza ľudí, pretože sa tam zlá, zdá iba zle dostať a pretože tam nie je medzinárodná škola. Myslím si, že zasti- zasti- dos- dosiahnutelnosť Nové pracovné miesto, to všetko je veľmi dôležité, ale pri rozhodovaní o sídle sa to, sídle sa to má zohľadniť. A náklady a do, dostupnosť to súvisí. Som presvedčený, že vo Francúzsku hovorila to Monika, v EÚ sa najš, nájdú lepšie ceny na prenajom, nie, než len e, e, v Paríži. Blízkosť e, k trhu, dosiahnutelnosť. Ja by som uvítal určite agentúru v Essen, v mojom meste, ale tam je ťažká tá dostupnosť. Treba sa treba dohliadať na to, aby tie objektívne kritéria zostávali v centre pozornosti. A k tým nákladom, ako môžem ja prispieť, je to, to je otázka prevádzky a otázky, v akej nehnuteľnosti nakoniec skončí táto agentúra. Či je to teda taká, kde sa aj zaviaže to, to sídlo. Keď som navštevoval prvé Eh, agentúry, bolo to vo Viedni, veľmi dobrá adresa, Schwarzenberger Ring. A hovoril som s generálnym riaditeľom, on mi povedal, keď tu ide okolo nemecký turista a vidíte s európskou vlajkou ten palác, tak si nemecký daňový poplatník hneď povie, tu teda končia moje peniaze. Prekvapivá odpoveď bola nie. Väčšina týchto nákladov platí rakúsky štát aj mesto Viedeň, pretože to vnímajú a ako svoju politiku lákať do Viedne medzinárodné inštitúcie. Otázka teda, koľko v Paríži stojí nájom, je jedna otázka, ale tá druhá za ňou je, hovorila o to Monika, čo zaplatí z toho EÚ. Nemusí to byť ten, tá istá čiastka. Keď sa pozrieme na rozpočet tak e, v podstate e, skôr či neskôr súhlasím. A potom ďalšia otázka, ako to vyzerá prevzatím e, nákladov na sťahovanie zo strany britskej, britského štátu. Tým prijatím prvej dohody o Brexite sa táto otázka rozhodla. Otázka potom aké záväzky e, vlastne prevezme Britsk, Británia, aké nie. Potom otázky na sťahovanie nepatria e, k záväzkom e, Británie. Často počujeme Britov, ktorí tu hovoria, aká hrozná je EÚ voči britskej vláde bolo dôležité to vyzdvihnúť. Potom otázka by znala, ako to bolo s ďalšou agentúrou, kde sa veľmi dlhodobo to rieši obdobie že to skončí u nás. No a obsahové otázky to nediskutujeme tu, to sa diskutuje v ekone, takže všetci, a potom všetci spoločne v pléne. Ďakujem, pán spravodajca. Komisia e, má čo dodať? Nie? Ďakujem, pán predseda. Ak sa pozrieme na pozmenujúce návrhy spravodajcu, už tak, pokiaľ ide o jednotku, ktorá navrhuje, e, že náklady presunu by uhradil rozpočet EÚ, určite je to niečo, čo by sa malo vyjasniť. Je to predsa len vec, disku, pred, pre predmetov diskusie medzi liekovou agentúrou a Britániou všeobecne diskusia o Brexite, ale chceli by sme pripomenúť, že pokiaľ ide o pozíciu EÚ e na začiatku rokovaní, pokiaľ išlo o Brexit, bolo práve to, že náklady e, z relokazácie oboch agentúr by mali vyplývať, byť kryté Britán, s britskými orgánmi dohoda eh, z 8. septembra, kedy sa komisia eh, brala na vedomie, že eh, z Briti sa snažia znížiť problémy tohto presunu vrátane nákladov. Pokiaľ ide o dvojku, kde ide o to, že by sa malo ísť trošku ďalej, pokiaľ ide o to, čo sa zamýšľa v samotnom ujednaní o, e, o, o súlade medzi agentúrami. Tu tiež, ak chápeme ten záber, zámer mať účinné podmienky, myslíme si, že text nariadenia, tak ako sa navrhuje, je postačujúci a pokrýva normálnu prax, pokiaľ ide o dohody o sídle. A potom v neposlednej miere, pokiaľ ide o pozmeňujúci návrh číslo 4, týkajúci sa úvodného ustanovenia 3b, kde sa navrhuje e, venovať väčšiu pozornosť e, účinnosti, pokiaľ ide o e, prácu decentralizovaných agentúr. Už takto znova tento princíp sa dohodol v rámci e, práce medzi inštitucionálnej skupiny, ktorá postupuje podľa odporúčaní, ktoré čo skoro by mali byť potvrdené. Mňam sa nezdá, že osobitné odkazy v tomto ustanoveniu by boli najvhodnejšie. Pokiaľ ide pozmeňujúci návrh 5 k článku 7, kde sa navrhuje tiež posilniť ciele Eh, efektívnosti práce. To by malo byť pokr- pokryté eh, rokovaniami, ktoré sa blížia. A nám sa nezdá, že znova podčerkovať tento cieľ v centre textu by veľa dodatočných vyjasňujúcich prvkov prinieslo, bo bolo by to veľmi ťažké aplikovať a monitorovať spôsobom eh, dobre funkčným a legálnym. Ďakujem. To je všetko. Ďakujeme, pán spravodajca. Máte nejaké reakcie na tieto pozorovania? Ak to nie je predčasné pri rokovaniach, dobre. Tuto to uzavrieme. Pozmenujúce návrhy treba predložiť najneskôr 30. januára na poludne. Slovo má teraz Monika Holmajer, aby pokračovala v diskusii, ktorú sme mali. Určite sú tu nové otázky. Nech sa páči, Monika, máte 13 minút. Ďakujem, pán predseda. Pokračujeme vlastne. Máme tu tri zložky. Európska zahraničná služba, vonkajšia služba, poprvé myslel som, že mám hovoriť aj o budovách, nielen o agentúrach. Bola by som to učinila. Takže najprv EBA a EMA. E Francúzska agentú, vláda nám e, urobila ponuku e, o dvoch e, budovách. Cent, e, Centrum Paríža je jedna možnosť a La Défense je druhá možnosť. Som prekvapená, že La Défense prakticky nie je Paríž, ale berieme to na, na vedomie, že to je teda tiež Paríž. Takisto sa rozhodol aj pán Gajer Európska banková agentúra hľadá agentúru na 12 rokov, e, pre nájom 5 až, 4 e, až 5 e, tisíc štvorcových metrov vrátane vybavenia a EBA hľadá aj opciu všetky agentúry v Paríži v jednej budove, nielen EBA a ESMA, ale Európsky inštitút pre bezpečnostné štúdie a presné kritéria pre budovy by mali byť v rámci skúmania trhu a plánované e, teda najneskôr júli alebo júni 2018 by mali prebiehať tie rokovania. Tu vám želám veľa úspechu, pretože v Paríži to nie je tak ľahké. Som e, zvedavá, čo z toho vyjde. A potom ešte ďalšia poznámka, že, že celkové náklady budú rovnaké ako aktuálne E, náklady. Rozpoč- tie boli obrovské už v Londýne, aj v Paríži. A preto všetkým ponúka fr- francúzskej vlády 1,5 miliónov eur za nájmy a vybavenie. Vychádzam z toho, že, e, že by to malo byť na ročnej báže, a že francúzska vláda by sa mala držať a bude sa snad držať v svojich vlastných pravidiel. Som zvedavá, čo sa nám tam odprezentuje. Potom e, EMA, lieková agentúra. Tu je potrebné e, mať, e, teda presťahovať sa do určitej prechodnej budovy, to sa až, už aj udialo. Holandská vláda na základe toho, že sa dozvedeli, že Európsky parlament musí súhlasiť, boli ochotní E, prevzať celé tie náklady, pretože naša kritika prechodnej budovy samozrejme bola dosť zjavná, je to nevyhnutné, pretože potom následne neskôr e, potrebujeme e, Vivaldy budovu, ktorá sa musí, ale tá sa musí ešte zariadiť. Bližšie údaje by nám mali včas e, byť posunuté. Tá budova Vivaldy už vieme viac ako v Paríži. Mala by to byť užitková plocha 28 500 štvorcových metrov, konferenčné centrum vo veľkosti 4800 štvorcových metrov. EMA e, by mala využívať budovu samostatne, bez nik- ďalších. 16 poschodí, max- maximálne 88 pracovníkov e, na jednom poschodí oni majú veľkú, veľkú návštevnosť, pretože sú zaujímaví kvôli schvaľovaniu liekov. Tá, tá súčasná budova, alebo tie súčasné budovy sú problém a ja e, chcem poďakovať e, rozpočtovému výboru, že e, vypracoval dokumenty, v ktorých veľmi jednoznačne je napísané, alebo teda je veľmi, veľmi jednoznačne položená otázka, prečo by nemohli byť kontrakty vypovedané v priebehu ich trvania. Ehm, bola to však chyba, nie je to potrebné. A teraz e, beží zmluva až do 30. júna do roku 2039. A to nie je naša chyba. E, jednoducho to nevyšlo, rada nedala na to súhlas a my sa jednoducho musíme podrobiť tejto situácii. Výbor pre rozpočet protestoval e, tie náklady na to sťahovanie alebo ten presun, tie sú jasné. A ako som povedala, obe agentúry jednoducho nemôžu byť ponechané na e, svoje vlastné kapacity v tých rokovaniach s britskou vládou. Tu by jednoducho mala naozaj komisia spolu s agentúrami e, viesť rokovania aby za nimi stála nejaká väčšia váha. Pri tých rokovaniach treba e, britskej vláde jasne povedať, že ak, tá, ak britská vláda teda tieto dve agentúry chce, tak preto niečo musí, robiť, musí robiť. Teraz sa tam názor trocha zmenil. Aj e, vďaka parlamentu je tam teraz pasáž, e, kde sa hovorí, že je možné navrhnúť aj iného nájomcu a britská vláda musí teraz pomôcť nájsť e, tým vlastníkom tých budov nových nájomcov. Takže e, možno sa to nepodarí takto ideálne dotiahnuť do konca, ale e, to je Brexit a ja, mňa zaujíma, ako to celé skončí, pretože ja, podobne ako ostatní, som sa trocha obávala z toho, čo komisia predtým hovorila, že by sa to mohlo naozaj veľmi predražiť. A preto by som poprosila komisiu, aby nám poskytla nejakú predstavu, nejakú informáciu o tých odhadovaných nákladoch, teda ktoré náklady bude znášať, ako, alebo teda, ako na ne reaguje britská vláda, pretože predsa len aj, tie, predsa len aj pre nás sú tie rokovania o Brexite zaujímavé. Ja mám e, spracovaný pracovný materiál a som veľmi vďačná sekretariátu výboru pre rozpočet a e, ja e, som vďačná Jeremimu za podporu, za spoluprácu na tomto pracovnom materiáli. No a e, v prípade EBA tam by som chcela poprosiť, aby sme zachovali pri, pri obidvoch aj EBA a ESMA e, určitú dôvernosť. My chceme, e, tak ako parlament už e, predtým rozhodol, zachovať predchádzajúci stav. Ja, Jeremy bol trocha zhrozený, ale ja som tam tom trvala, musíme podľa nás jasne povedať, aj keby teda kolegovia na to neupozornili, že takže musíme jednoducho na tomto trvať. Možno je to trocha neobvyklé z tých pracovných materiálov, ale je to tam pomerne explicitne uvedené. A teraz e, pripomínam ešte jednu vec a to, že sme vykonali analýzu budovy EBA a EMA. E tá budova bola veľmi drahá, takže je potrebné, aby francúzska vláda ako víťaz tej súťaže garantovala to, že tie naše nájomné podmienky budú možno trocha výhodnejšie. Rada by som do záznamu dala aj to, že žiadam komisiu, aby náš výbor informovala presne a včas o nákladoch a o prípadných súvisiacich alebo následných nákladoch viazaných k tomuto presunu, k tomuto sťahovaniu. A v súvislosti s týmto tiež chcem e, spomenúť jednu vec a to, že Francúzsko a Holandsko obidve tieto agentúry budú podporovať e, počas toho prechodného obdobia a že tie osobitné podmienky, ktoré boli prezentované v tej súťaži, musia byť dodržané, pretože inak tá súťaž by bola úplne na nič. A to neplatí len pre francúzsku vládu, platí to samozrejme aj pre holandskú vládu. Teda, že má garantovať určité výhodnejšie podmienky nájmu. To teda opakujem, platí nielen pre Francúzsko, ale aj pre Holandsko. Ako niečo súťažíte, tak potom tie podmienky, ktoré ste prislúbili, budete musieť aj dodržať. Bolo by to trocha jednostranné, keby sme toto vynúcovali len od Francúzska, takže všetko, čo som hovoril o, Raku, o Francúzsku, platí aj na Holandsko. To chcem požiadať o odpustenie. A teraz u EMA, tam ide o spoluprácu s britskými orgánmi, ktorá ehm, vyžaduje, aby sme našli, ehm, našli náhradného nájomcu tej budovy, aby náklady boli čo najnižšie. Komisiu žiadame v tejto veci o podporu. Platí to samozrejme aj pre EBA. A my sa momentálne teda nachádzame uprostred veľmi napínavého procesu, ktorý určite ešte zažije veľmi zaujímavé diskusie. E, ako to skončí, uvidíme Každopádne ďakujem za podporu. Ja ďakujem vám, pani spravodajkňa. Dovolte mi, aby som um, teda vyjadril vďačnosť za tú veľkú rozpočtovú múdrosť vašich odporúčaní. Je tu niekto, kto chce vystúpiť za komisiu? Možno, pán Sales, e, máte nejaké pripomienky? Chcete zareagovať na to, čo pani Holmajer povedala? Vážený pán predseda, veľmi stručne. Um, princípe berieme na vedomie odporúčania pani Holmajer a e, to napriek tomu, že inštitúcia, ktorá zodpoveda za prípravu rozpočtu, e, je parlament a preto samozrejme chceme, aby e, bolo jasné, e, ako to bude s nákladmi na presťahovanie tejto agentúry alebo týchto agentúr a my e, sme svedomi svojej zodpovednosti a zaoberáme sa s príslušnými generálnymi riaditeľstvami aj v spolupráci s agentúrou touto záležitosťou, takže my určite zabezpečíme, aby tieto údaje boli jednoznačné a keď bude predložený konečný návrh týkajúci sa nehnuteľnosti, tak e, sme ochotní vypracovať takúto nákladovú analýzu. A pokiaľ ide o podporu agentúr e, v ich rokovaniach s vnútroštátnymi orgánmi, tak túto požiadavku berieme na vedomie e, sme si vedomí úloh jednotlivých inštitúcií a zároveň vieme, že agentúry sú autonómne, avšak my sme aktívni v celom tomto procese zastupovania Ďakujem vám. Predseda hovorí, že nie sú žiadne ďalšie žiadosti o slovo. Pani spravodajkynia sa už vyjadrila, takže môžeme prejsť na... A, pardon, je tu ešte žiadosť o slovo. Ja len veľmi stručne, podobne ako e, vy som bol stálym spravodajcom pre našu politiku týkajúcu sa nehnuteľnosti, avšak ak spravodajkyňa by mohla overiť s komisiou jednu vec, tak by ma to veľmi potešilo. V Moskve máme budovu, ktorá, ktorú vlastní cyperská spoločnosť, či ešte stále v Londýne, pani Holmár, niečo hovorí mimo, mimo mikrofónu. Pán Taran hovorí, tak ja pardon, <laughs> ja som trocha asi videl do budúcnosti. Dobre, ešte stále sme pri Londýne, fajn. Ďakujem veľmi pekne. E, pán Tarant, chcel by som skončiť túto časť presne o 17.30, ako sme mali naplánované, tak aby sme sa mohli pustiť e, do bloku hlasovania. Tu e, bude mm, samotnému hlasovaniu predchádzať otestovanie vášho elektronického hlasovacieho zariadenia. Takže testujme, testujme vaše hlasovacie zariadenia, simulujeme hlasovania, som otvoril toto simulované hlasovanie, aby ste si to všetci mohli overiť. Takže kto zahlasoval? Mám len 29 hlasov, malo by ich, e, teraz máme 30. Niekto zasunul kartu, ale nehlasoval. Každopádne vychádzam z toho, že test bol ukončený dostatočne úspešne. Dobre, ich vás tu 30. Takže prvé hlasovanie sa bude týkať ehm, výročnej správy pani Gardia Zábal. Ide o finančné aktivity Európskej investičnej banky. Eh, pozmeňovací návrh číslo 1, kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Schválený 2 za? Proti? Kto sa zdržal? Schválený 3 za? Proti? Zdržal sa? Schválený 4 za? Proti? Zdržali sa? Schválený 5 za? proti, zdržali sa mm, zamietnutí 6 za, proti, zdržali sa zamietnutí 7, 8, 9, 10 za, proti, zdržali sa schválení 11, 12 a 13 e, identické, kto je za, proti, zdržali sa schválení 16 za, proti, zdržali sa zamietnutí 14 za, proti, zdržali sa schválení 15 za, proti, zdržali sa 15 je schválená. 17 za, proti, zdržali sa to si overíme v elektronickom hlasovaní. Pozmeňujúci návrh 17. Ukončené. Zamietnutý. Teraz pozmeňovací návrh 17, ten bol zamietnutý, opravuje sa predseda 18, kto je za, proti, kto sa zdržal, zamietnutý, 19 za, proti, zdržali sa, schválený, 20 za, proti, kto sa zdržal, zamietnutý, 21 za, proti, kto sa zdržal, zamietnutý, 22 za, proti, kto sa zdržal v e, Ríme elektronicky, takže overujeme 22 elektronicky. Uzatváram hlasovanie. Zamietnutý 13 hlasmi za 18 proti. Pozmeňovací návrh 23. To je za, proti, kto sa zdržal, schválený. Pozmeňovací návrh 24 za, proti, kto sa zdržal, zamietnutý. 25 za, proti, overíme elektronicky. 25 overíme elektronicky, otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Návrh bol zamietnutý 17 hlasmi proti 15. Pozmeňovací návrh 26, kto je za, proti, kto sa zdržal, schválený. A Ekon 12, to je pokryté v pozmeňovacom návrhu 26, 27, kto je za, proti, kto sa zdržal, schválený. 28, kto je za, proti, kto sa zdržal, toto overíme elektronicky, lebo neboli zdvihnuté všetky hlasy, takže 28, e, všetky ruky, takže overíme 28, otváram hlasovanie. Um, uzatváram hlasovanie. Takže VPP, e niekto hlasuje na viac, je tam jeden hlas na viac. Dobre. Bolo by dobré, keby pri hlasovaní ste sa dohodli. Dobre, ďakujem. Uzatváram hlasovanie. Pozmeňovací návrh bol schválený 17 hlasmi proti 12. Teraz 28. Eh, to, to bola 28, takže teraz 29, kto je za, proti, kto sa zdržal, schválený 30 za, proti, zdržali sa zamietnutí 32 za, proti, kto sa zdržal, ale ja mám pocit, že, že to bolo schválené, ale overíme elektronicky. Otváram hlasovanie na, teda v prípade návrhu 32. Uzatváram hlasovanie. Zamietnutý 17 hlasmi proti 16, 31 za, proti, kto sa zdržal, zamietnutý 33 za, proti. Overíme aj tento. 33 budeme overovať elektronicky. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Návrh bol schválený 18 hlasmi za, 16 proti. Pozmeňovací návrh Ekon 10. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Schválený. E, pozmeňovací návrh číslo Ekon 5, kto je za, proti, kto sa zdržal, schválený. Regi 7, za, proti, kto sa zdržal, schválený. 34 za, proti, kto sa zdržal, e, zamietnúť 35 za, proti, kto sa zdržal. Myslím, že to bolo schválené, ale overíme pre istotu elektronicky. Otváram hlasovanie 35. Uzavret, uzatváram hlasovanie. Schválený 18 hlasmi za 16 proti. Teraz e, to bola 35. Teraz ehm, Ekon 11, ten je súčasťou 35. Teraz pozmeňovací na 36, kto je za, proti, kto sa zdržal, zamietnutý 37, stiahnutý, Ekon 9, ehm, kto je za, proti, kto sa zdržal, schválený. Pozmeňovací návrh 38 je zahrnutý v Ekon 9, Ekon 14, kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Schválený. 39 eh, spolu s eh, ústnym pozmeňovacím návrhom, kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Schválený. 40, kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. 41 za? Proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. 42 až 43, tie sú identické, kto je za, proti, kto sa zdržal, zamiet- schválené. 44, ten je pokrytý, 42, 43 prepadáva. Kompromis číslo 1, kto je za, proti, kto sa zdržal, teda kompromis číslo 1 je schválený, e, Ekon 15 za, proti, kto sa zdržal, schválený. E, ústny pozmeňovací návrh 2, to je za, proti, kto sa zdržal, schválený. 50 za, proti, zdržali sa schop, zamietnutí 51 za, proti, zamietnutí ekon 25, spada do toho, kompromis 2 za, proti, zdržali sa, prijatí. Ekon 22 sú, to je za, proti, zdržali sa, schválený 58 za, proti, zdržali sa, zamietnutý 60 za, proti, zdržali sa, zamietnutý 60, 59 za, proti, zdržali sa, to si overíme, 59 si overíme v elektronickom hlasovaní. Hlasovanie otvorené. Ukončené. Bol zamietnutý. 64 za. Takže, pardon, 61 za. Proti. Prijatý. 64 za. Proti. Zdržali sa zamietnutí 63 za. Proti. Zdržali sa a, tak ten je bezpredmetný. 62 nie vykrytý 63, takže 65. Kto je za? Proti? Zdržali sa. Aha, takže pardon, aj ten je bezpredmetný. Ekon 19. Za? Proti? Zdržali sa. Prijatý. Regi 5 za, proti, zdržali sa, schválený. Ústny pozmeňujúci návrh 3 za, proti, zdržali sa, prijatý. 67 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 67 s ústnym pozmeňujúcim návrhom číslo 4, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. 69 za, proti, zdržali sa, to si overíme. Hlasovanie otvorené. K 69. Hlasovanie ukončené. Nebolo to schválené. osmička bezpredmetná. 70 za, proti, zdržali sa schválený 71 za, proti, zdržali sa schválení, 73 za, proti, zdržali sa schválení, 72 za, a tak ten je bezpredmetný. Ekon 18, kto je za, proti, zdržali sa schválení. 74 v dvoch častiach, E, budeme hlasovať len o poslednej časti. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Druhá časť. 75 teda, za. Proti? Zdržali sa? Myslím, že to bolo schválené, ale to si overíme. Elektronické hlasovanie je otvorené. Ukončené. A bolo to prijaté. sedem s 76 s ústnym posunúcim návrhom, kto je za, proti, kto sa zdržal. Myslím, že to bolo prijaté. Pozmeňujúci návrh 77, prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa, Druhá časť, kto je za, proti. A tak to je bezpredmetné. 78 za, proti. Zdržali sa schválení 79 za, proti. Zdržali sa zamietnutí 80 za, proti. Zdržali sa či to bolo zamietnuté. Takže to si overíme. To si overíme. Hlasovanie je otvorené o pozmeňujúcom návrhu 80. Hlasovanie ukončené. A bolo to schválené. 81. To je za. Proti. Takže ešte raz sa spýtam, kto je za 81. Kto je proti kto sa zdržal. Myslím, že to bolo schválené a to si overíme. Hlasovanie otvorené. Hlasovanie je ukončené. Bolo to prijaté. Kompromis číslo 3. Za. proti, to si overíme v elektronickom hlasovaní. Kompromis číslo 3. Hlasovanie otvorené. Ukončené. A bolo to zamietnuté. V týchto podmienkach hlasovali o 82 za, proti zdržali sa, nebolo to úplne jasné, takže budeme o tom hlasovať. sa návrhu 82. Hlasujte. Hlasovanie ukončené. A bolo to schválené 87. Kto je za? Proti? Zdržali sa? To si overíme v elektronickom hlasovaní. Hlasovanie otvorené. Hlasovanie je ukončené. A bolo to zamietnuté. 83 za. Proti. Veľa rúk sa nezdvihlo, takže ešte raz sa spýta 83, kto je za. Proti. Zdržali sa prijatý. 84 za, proti, zdržali sa prijatí 85 za, proti, zdržali sa zamietnutí 88 za, proti, prijatí. Ekon 30 je bezpredmetný, 89, 90 sú identické, za, tak si overíme v elektronickom hlasovaní 89 a 90. Hlasujte. Hlasovanie ukončené. Boli schválené. 91 je bezpredmetný. 92 za. Proti zdržali sa, zamietnutí 93 za, proti, zdržali sa, myslím, že to bolo schválené, dobre, takže si to overíme, 93, hlasovanie ukončené a bolo to zamietnuté. 94 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 96 za, proti, zdržali sa, bolo to prijaté, 95 za, proti, zdržali sa, to si overíme. 95. Hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené. Bolo to zamietnuté. 97 za. Proti. Zdržali sa. nezdržali sa všetky ruky, takže si to overíme v elektronickom hlasovaní. 97. Hlasujte. Hlasovanie ukončené. Bolo to prijaté. Kompromis číslo 4, kto je za? Proti? Zdržali sa prijatí. 99 za. Proti? Zdržali sa prijatí. Pozmeňujúci návrh 100 s ústnym pozmeňujúcim návrhom za. Proti? Zdržali sa prijatí. 101 za. Proti? Zdržali sa prijatí. Pozmeňujúci návrh 102 za. Proti. Zdržali sa prijaté. 103 a 104 sú už vykryté. 105 za. Proti. Zdržali sa prijaté 106 za. Proti. Zdržali sa prijaté. Ekon 24 za. Proti. Zdržali sa schválený. 107 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 108 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 109 za, proti, zdržali sa prijatí. 110 za, proti, zdržali sa, to si overíme. 110, hlasujte. Hlasovanie je ukončené. Bolo to prijaté. 111 za, proti, zdržali sa, prijatí. 112 za, proti, zdržali sa, prijatí. 115 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 114, 113 sú identické za, proti, Zdržali sa, myslím, že to bolo schválené, ale overíme si to. 114, 113, hlasujte. Hlasovanie ukončené. A bolo to schválené. 117 za. Proti. Zdržali sa zamietnutí 117 za. Proti. Zdržali sa zamietnutí 118 za. Proti zdržali sa zamietnutí 119 za, proti, to si overíme, pretože nie všetci zdvíhajú ruky, hlasujte 119. Hlasovanie ukončené, a to zamietnuté 120 za, proti, zdržali sa zamietnutí 26 ekon za, proti, zdržali sa prijatí regi 9 za, proti, zdržali sa schválení 121 za, proti, zdržali sa schválení. Ekon 2 za, proti, zdržali sa schválení. Ekon 4 za, proti, zdržali sa schválení. Ekon 6, 7, 8, 13, 17, 20 s ústnym pozmeňujúcim návrhom číslo 7, 21, 23, 27 a blok. Kto je za? proti, zdržali sa schválené. A teraz regi 1, 2, 3, 4, 6 a blok, kto je za, proti, zdržali sa schválené. A teraz celý text v elektronickom hlasovaní, menovitom, kto je za, alebo teda hlasujte. Hlasovanie ukončené a bolo to schválené. Gratulujem spravodajkyni Eder Zabal. Teraz budeme hlasovať o európskom semestri. Je to veľká chvíľa predsedu, ktorý to vypracoval. Takže pozmeňujúci návrh 1 za, proti, zdržali sa, zamietnutí 2 za, proti, zdržali sa, prijatí 3 za, proti, zdržali sa, schválený 4 za, proti, zdržali sa, schválený 5 za, proti, zdržali sa zamietnutí 6 za, proti, zdržali sa schválení 7 za, proti, zdržali sa zamietnutí 9 za, proti, zdržali sa schválení 8 za, proti, takže pardon, je bezpredmetný, pretože 9 bola prijatá. 10 za. A to je rovnaká, rovnaký prípad. Pozmeňujúci návrh číslo 13 za. Proti. Zdržali sa zamietnutí. Pozmeňujúci návrh 11 za. Proti. Zdržali sa schválený 14 za. Ten je bezpredmetný, pretože 11 bola prijatá. 12 rovnako, takže 15 za. Proti. Zdržali sa prijatí. Kompromis 1 za. Proti. Zdržali sa prijatí. 20 za. Proti. Zdržali sa prijatí. 21 za proti, zdržali sa prijatí 22 za, proti, zdržali sa zamietnutí 23 za, proti, prijatí 24 za, proti, zdržali sa prijatí. Ústny pozmeňujúci návrh číslo 1 za, proti, zdržali sa prijatí 25 za, proti, zdržali sa prijatí 26 za, proti, Zdržali sa? Prijaté? Nie. Tak si to overíme. 26. Hlasujte, hlasovanie je ukončené. Bolo to zamietnuté. 27 za, proti, myslím, že hlasovanie bude rovnaké, takže to bolo e, zamietnuté. A teraz e, celý text. E, menovitom hlasovaní, hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené a bolo to schválené. 25 hlasov za, 6 proti, teraz sa zdržali. A gratulujem spravodajcovi. európsky semestre je výnimočný moment a ďakujem veľmi pekne, že ste ma poctili z odpovednosti za túto správu. Ďakujem pekne, teraz budeme hlasovať o správe kolegu Estebana Gonzálesa Ponsa o vekte obrany. Videl som, že 502 525 boli stiahnuté, 35 tiež aj 60 jednotka. Takže pozmúci návrh 12. To je za. Proti. Zdržali sa zamietnutí. 13 za. Proti. Zdržali sa zamietnutí. 78 za, proti. Aha, tak ten je bezpredmetný. Kompromis 1 za, proti. Zdržali sa prijatí. Kompromis 2. Za. Proti. Zdržali sa prijatí. 92 za. Proti. Zdržali sa prijat, zamietnutí 93 za. Proti. Zdržali sa zamietnutí 94 a 95 za. Proti. Zdržali sa zamietnuté 96 za, proti, Aha, takže budeme hlasovať unblock blok 96 po pozmeňujúci návrh 100 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 101 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 102 bol stiahnutý, 103 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 104 za, proti, zdržali sa. To si overíme v elektronickom hlasovaní. Hlasujeme prosím teraz. Končím hlasovanie. Zamieta sa. To bola 104. 105 a 107. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Zamieta sa. Amblok teraz 106, 108, 169. Za? Proti? Zdržal sa niekto? Zamieta sa. Kompromis 3. Za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijíma sa. 115 za, proti, držal sa niekto, zamieta sa. 116 za, proti. To si overíme elektronicky. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Kompromis číslo 4. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Príjima sa. Kompromis číslo 5. Za? Proti? Zdržal sa niekto? Schváľuje sa. šesť. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Zamieta sa. 137 za? Proti? Zdržal sa niekto. Zamieta sa. 138 za. Proti. Zdržal sa niekto. Zamieta sa. 139 za. Proti. Zdržal sa niekto. Nie je to jasné. Hlasujeme prosím o 139. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 140 za, proti, zamieta sa. 141 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 109 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. Sedmička stiahnutá. 142 za, proti, zdržal sa niekto, to si musíme overiť. Hlasujme, prosím. Hlasovali ste všetci, končím hlasovanie. Zamieta sa. 143 za, proti. Zdržal sa niekto? Zamieta sa. Kompromis 6 za, proti. Zdržal sa niekto? Prijíma sa. 7, kompromis 7 za, proti. Zdržal sa niekto? Prijíma sa. Kompromis 8 za, proti, zdržal sa niekto, príjme sa. Kompromis 9 za, proti, zdržal sa niekto, príjme sa. Sto za, proti, Nemal som správny zoznam. 165 za, proti. Zdržal sa niekto? Nie všetci ste hlasovali dôrazne. Overme si to o 165 kumenovite. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 167 za, proti. Zdržal sa niekto, zamieta sa. 168 za, proti. Zdržal sa niekto, príjma sa. 14 za, proti. Zdržal sa niekto, zamieta sa. 115, 16, 17, 18. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Zamieta sa. Ale overejme si to. Hlasujme, prosím. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Kompromis 10 za. Proti. Zdržal sa niekto, príjma sa. 23 za, proti, zdržal sa, niekto zamieta sa. Kompromis 11 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 27 za, proti, zdržal sa niekto, to si overíme. Hlasujme. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Ak by ste dôraznejšie hlasovali, získali by sme čas. A ja musím dávať dobre pozor. Pozmejci návrh 28 e, padol, 29, takisto bezpredmetný. Kompromis 12 za, proti. Zdržal sa niekto, prijíma sa. Kompromis 13 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 34 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 35 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 37 za, vypadáva tiež. 38. Za, proti. Zdržal sa niekto, zamieta sa. 39. Za, proti. Zdržal sa niekto. Nie je to ľahké. Elektronicky si to overíme. Hlasujme. Končím hlasovanie. Zamieta sa 40 za. Le 40 est tombe parce que... Non, il tombe pas. Le 40 qui est pour... 40 za, proti. Zdržal sa niekto, zamieta sa. 41 za, proti. Zdržal sa niekto, zamieta sa. 14 za, proti, prijíma sa. 46. Za je bezpredmetný. Je bezpredmetný. Takisto 47. 48 za, proti, držal sa niekto, zamieta sa. 49, bezpredmentný, 50. Kto je za, proti, zamieta sa. 51 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 52 bezpredmetný 53. Hlasujeme, kto je za, proti. Zdržal sa niekto? Zamieta sa. 54 za, proti. Zdržal sa niekto? Prijíma sa. 55 za, proti. Zdržal sa niekto? Zamieta sa. 15 kompromis za, proti. Zdržal sa niekto? Prijíma sa. 58 za, proti. Zdržal sa niekto, zamieta sa. Kompromis 16 za, proti. Zdržal sa niekto, prijíma sa. Pozmenujúci návrh 62 výpadov, 63, prepačte ešte. Kto je za 62? proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 63 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 64 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 55 za, proti, zamieta sa. 66 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 67. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijíma sa. Kompromis 18. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijíma sa. 70 za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijíma sa. 4 spolo stiahnuté. 71 za? Proti? zdržal sa niekto, zamieta sa. 72, ten padá. 73, tiež. Kompromis 18, za, proti. Zdržal sa niekto, prijíma sa. A teraz celok textu, takto pozmenený, a to hlasujeme elektronicky. Hlasujeme. Končím hlasovanie. Prijíma sa 23 hlasmi, jeden sa zdržal, desiatí boli proti. Blahoželáme pánu Gonzálesovi. la section 3 du budget 2010. Oddiel 3 E, rozpočtu 2018. E, Nie sú tu tr- transfery pána, zo strany pána Burešana, Pán Gajer, oddiel 3 2017, prevody na záver roka. Máte slovo. Kolegovia, to je naozaj posledný prevod v ktorý spadá do tohto rozpočtu 2017, aj moja zodpovednosť spravodajcu. Nie, nie je to veľmi vysoké, pozitívne. Často sme kritizovali, že štruktúrálne problémy sa nerozbiehajú. Teraz všet, mnohé sa rozbehli smerom eh, fondu pre regionálny rozvoj tu komisia má potrebu financií. Môžeme s tým súhlasiť určite. Sú tu presuny u Frontexu, súvisí to s tým, že ten nie je v stave nábor, robiť nábor osôb tak rýchlo, ako sa rozhodol, rozhodla EU. Takže, ak som dobre počul, je tomu teraz tak, že koeficient prepočtu eura e, na polského zloty nie je taký dobrý, aby to bolo pre mnohých e, atraktívne. Sú to veci, ktoré nie sú politickým problémom. Je to čosi, na čo sme čakali a tým pádom by som výboru poradil tomu tento prevod podporiť. Nech sa páči, kolega, vaše komentáre za komisiu, teda k týmto. Je to naozaj bezprecedentne veľká čiastka. Ďakujem za priestor. Ten prevod je možnosť, ktorú dá, má komisia podľa článku 179 finančného poriadku. Komisia môže rozpočtovej e, inštancii e, navrhnúť transfer platobných e, prostriedkov zo všetkých oddielov do programov, ktoré sú spoločne zdieľané. Je to jednosmerná vec z priamého manažmentu do zdieľaného. Tento rok sme vám navrhli celkovú šiestku 568 miliónov. Ja by som len vyzdvihol tri najdôležitejšie zdroje e, presunov, ktoré sme identifikovali. Najprv čiastka 150 miliónov sa identifikovala vo Fonde Európskej pomoci e, tým najchudobnejším, pretože vystalo to v menších čiastkách, než sa čakalo po druhé, potom čiastka 86 miliónov sa vrátila do rozpočtu EU LISI a agentúry teda, pretože sú tu posuny pri príjmaní právnej, právneho základu a preto bolo potrebných menej platieb v roku 2017. A tretia veľká zložka to je čiastka 105 miliónov ktoré neboli potrebné v rozpočte na Európsky trastový fond pre Afriku a dôvod je ten, že nečakane na konci roka, to je veľmi dobrá správa, Trastový fond pre Afriku získal výrazné platby z členských krajín a preto nebolo potrebné, aby v rozpočte EÚ sa presúvali už prostriedky, pretože platby E, boli dostatočné, aby sa pokryli potreby e, na zvyšok roka. Okrem toho je tu veľa menších čiastok, ktoré sa presúvajú asi z 58 e, rozpočtových riadkov. <laughs> Nepôjdem do podrobností. Všetky tieto čiastky sa pohltili programom rozvoja vidieku, pretože platobné požiadavky na rozvoj vidieka boli oveľa vyššie než optimistické pred, predpovede komisie. To samozrejme je veľmi dobrá správa. Takže vďaka tomuto transferu týchto platobných prostriedkov tieto sa môžu všetky vyplatiť a nič nemusí byť odročené. Ďakujem. Pane, ďakujeme vám nejaké pozorovania a postrehy k tomu. Budeme sa teda k tomu vyjadrovať teraz elektronickým hlasovaním. Hlasujme, prosím. Končím hlasovanie. Potvrdenie 24 hlasmi. Pán Mirosan, žiadne presuny k rozpočtu 2018. Ďalšie oddeli pán Ashworth. Ďakujem. Tu sú dve žiadosti o transfer a dve modifikácie e, plánu zamestnanca. Prvá je Európsky parlament 32 pracovníkov e, skupín v zmysle postupu podľa pasarely. Toto je dočasná dohoda, ktorá sa po úspešnom e, procese zase uzavrie. Je to rozpočtovo neutrálne. Technicky vlastne e, nemusíme o tom vlastne hlasovať. V každom prípade odporúčam potvrdenie zo strany rozpočtového výboru. Ďalej e, zamestnanci dvora auditorov presun medzi pozíciami AST kvôli mm, zložitým z tej situácii v Luxemburgu s, s pozíciami správni kandidáti, kandidáti e, AST SF5. Počul som, že tu bol nejaký problém, ale nejaké výhrady e, nezazneli. A na záver dva transfery opätovne z Európskeho E, e, účtovného dvora 300 tisíc eur e, z rozpočtovej linky pre funkcionárov a má to smerovať k ďalším zamestnancom a vonkajšej službe. Takisto je to rozpočtovo neutrálne. Ide o vyslanie národných expertov z bezpečnostných zložiek na zabezpeku budov. Ďalej no, treba nahradiť troch príslušníkov bezpečnostných zložiek, jeden je na dlhodobé dovolenke, jeden bol presunutý do technických zložiek. A znova tu e, chceme povedať, že toto nebola nejaká zásadná vec, ale treba to vyriešiť v danej budove. Ďakujem veľmi pekne, pán spravodajca. Nie sú žiadne otázky. Pán Depre? Ja mám dve pripomienky Chcem, aby mi niekto vysvetlil ten postup, ja tomu celkom nerozumiem. Čiže niektoré miesta sa zmenia na stále, aspoň na dobu potrebnú na vymenovanie pracovníkov No a potom za pár mesiacov sa to bude musieť robiť um, znovu. Ja tomu veľmi dobre nerozumiem. Dáme slovo spravodajcovi. Je to technická záležitosť, pán predseda. Ja som to tiež mal problém pochopiť, keď som s tým začal pracovať, ale boli sme ubezpečení, že o 9 mesiacov sa to všetko vráti, ak ten proces prebehne správne. tak vidím, že som to lepšie nepochopil, hovorí pán Depré. Mám však jednu pripomienku. Um, hovorí pán, pred, hovorí pán, e, pán spravodajca, možno pán predseda by sme mohli poprosiť e, niekoho z administratívy, aby nám vysvetlil tie detaily. Um, áno, máme tu pracovníkov frakcií, ktorí chcú získať plnohodnotnú zmluvu. My ich teda dočasne premeníme na úradníkov parlamentu a za pár mesiacov urobíme znova, alebo teda dojde k novej zmene organizačnej schémy a títo, tieto osoby budú zahrnuté znova do frakcií. Každopádne um, niekto z administratívy, pán predseda, už som to pochopil, hovorí pán Depre, ehm, my budeme mať ľudí z politických frakcií a na konci tohto, to, tohto procesu, ktorý je tu pomerne komplikovane popísaný, nejakú chvíľu budú e, nominálne úradníkmi a potom sa stanú členmi administratívy parlamentu a potom sa zvrátia. Ja sa len pokúšam pochopiť, čo to tu vlastne robíme a čo to celé znamená. Chcú byť e, e, oficiálne úradníkmi. Ale mohol by niekto z administratívy parlamentu vysvetliť e, túto otázku? No, k čomu to má všetko slúžiť, pýta sa pán Depre, aby, hovorí predseda, mohli, bol, mohli byť zahrnutí medzi mm, oficiálnych úradníkov, čo nemôžu byť, ak sú pracovníkmi frakcie. Čiže dočasne sa stanú pracovníkmi parlamentu, zamestnancami parlamentu, potom sa vracia znova do frakcie. A na čo je to dobré, hovorí pán Depres. Uh, No na to, aby boli titulárni úradníci, ale na čo? Pýta sa pán Depre. Pán predseda, ja som z DG financie, nikto tu nie je z DG pre personál, ale cieľom je, aby úradníci politických frakcií alebo dočasní pracovníci ktorí pracujú pre politické frakcie, mohli napríklad absolvovať konkurs, aby sa mohli stať úradníkmi Európskeho parlamentu. A potrebné je, aby nejakú dobu vlastne zastávali e, úradníckú pozíciu v, správe, v administratíve, čiže buď sa potom vrátia do frakcie, alebo budú niektorí prevedení na iné miesta v administratíve parlamentu, ale na to, aby mohli byť e, e, členmi administratívy, teda oficiálnymi zamestnancami parlamentu, tak eh, treba vlastne im udeli túto, túto postavenie, túto, eh, túto funkciu a tí, ktorí dostanú konkurs alebo tí, ktorí ho spravia, tak tí potom sa stanú stálymi zamestnancami a ostatní nie. Ale je to tak technická procedúra, ktorá je rozpočtovo neutrálna. Je tu, e, ide, ide to len o to, aby tí, ktorí ten konkurs e, vlastne absolvujú e, úspešne, tak aby vlastne mohli byť, tak povediať, titularizovaní ako zamestnanci parlamentu. Tak ak tomu správne rozumiem, hovorí pán Depre, a teda tá moja interpretácia bola správna už od začiatku, ale ten proces vrátane tých rôznych etap bude znamenať to, že tí naši pracovníci frakcií sa stanú úradníkmi Európskeho parlamentu po absolvovaní samozrejme konkurzu so všetkými výsadami. C'est pour obtenir un titre sans être membre de, de e, Áno, ide o to, že dostanú um, ten titul, ak by neboli tými úradníkmi tak by toto nemohli nikdy, nikdy dostať, nikdy dosiahnuť. To je troška umelý postup. Možno parlamentná administratíva by možno toto mala lepšie dokumentovať, keď predklad takéto správy, takže to potom vyzerá, ako keby sme to skúšali nejako zložito a zadnými vrátkami obísť, ale myslím, že sme to, pán Dopré, popísali dostatočne. Ak dovolíte, mám ešte jednu otázku, hovorí pán Dopré, ktorá e, hraničí s humorom ale momentálne nie je počuť. E, mimochodom, pripomínam, hovorí pán predseda, že od 18.30 už nebude tlmočenie, takže hovorte stručne. Sú veci, o ktorých sa tu ale nedá hovoriť. E, sú chvíle, kedy e, je možné požiadať tlmočníka, aby chvíľku počkali. Dobre, ja som chcel povedať nasledovné, hovorí pán Depre. Od e, pol tretej. Hovorí pán predseda, tu ale sedia, takže možno budú unavení. No, nevadí. Pán Dapre, hovorte. Pán predseda, nie, nechám to tak. E, ešte raz e, pozývame tlmočníkov. Pán predseda hovorí nasledujúci koktail, takže to možno nebude problém. Pán Máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, budem hovoriť veľmi stručne. Ja sa to snažím tiež pochopiť a ak môžem, tak e, tu ide o to, e, sú tu ľudia, ktorí tu budú dočasne, ako e, označení za zamestnancov a týmto vlastne presúvame ich, dajme tomu, platy a všetky náležitosti z nejakého prechodného alebo dočasného rozpočtu do nejakého stálejšieho rozpočtu. Pravdepodobne ide o to, aby boli zahrnutí do nejakého stáleho rozpočtu. Ak tomu rozumiem správne, tak o to tak. No, ja som to nechcel ani hovoriť, ja som len chcel pochopiť, o čo tu ide, hovorí pán Depre, takže nechcem ďalej riešiť tieto populistické e, záležitosti. Ďakujem za e, pochopenie, hovorím, pán, hovorí pán predseda. Myslím, že tu išlo len o isté nedorozumenie. Pán Ashford hovoril jasne, ale aby som e, teda chcel poprosiť, aby ten návrh zhrnul, aby o tom nikto nemohol pochybať, lebo ide o vec, ktorú by sme mohli prijať naozaj bez hlasovania. Pane Švord, máte slovo. Ja e, teda opakujem, toto bolo v zmysle článku 50, kde nie je potrebné naozaj hlasovanie, ale ja som dostal ubezpečenie, že cieľom bolo vytvoriť tieto tabulkové miesta um, zamestnancov, ktorí momentálne uh, pracujú pre e, frakcie, pre skupiny. Je, mala to ich byť cesta k stálemu zamestnaniu v parlamente, čiže oni by e, potom pracovali naďalej pre frakcie. Ide teda o akýsi mostík, e, kde týmto procesom sa oni stanú stálymi tak povediať, štátnymi zamestnancami alebo zamestnancami parlamentu. Mne bolo povedané, že my o tomto nemusíme hlasovať, lebo je to postup v zmysle článku 50 a je to navyše rozpočtov neutrálne, takže na tomto základe odporúčam schváliť. na e, návrh, e, ten návaš návrh, e, teda hovoríte, že máme to odhlasovať a zároveň hovoríte, že nehlasovať, čiže no, asi hovoríte, že máme to schváliť bez hlasovania. A, áno, nemusíme o tom hlasovať, môžeme samozrejme, je to na vás, pán predseda. Každopádne hovorí predseda, ako výbor my nemusíme o tom hlasovať, aj keď pokiaľ samozrejme je nejaká zásadná výhrada, môžete povedať, že sme to neschválili, ale teda navrhujem, aby sme to ako, výber, e, ako výbor uzavreli ako schválené. Dobre, do záznamu, hovorí predseda, do záznamu, e, okrem toho, čo tu, alebo to, to, to všetko, čo tu odznelo, pôjde. A s týmito objasneniami mm, konštatujem, že rozpočtový výbor schvaluje tento transfer. Teraz pani Holmajer, vy máte slovo. Vážené kolegyne a kolegovia, ja tu mám niekoľko budov, niekoľko nehnuteľností. Hovoríme o nákladoch. Poprvé, je tu nehnuteľnosť e EHSV. Um, pardon, SVČ, tu um, je vec v tom, že belgická vláda odmietla predlžiť eh, prenájom budovy, takže budeme musieť nájsť prechodnú budovu a to až do chvíle, kým nová budova nebude k dispozícii. Um, tie náklady pravdepodobne budú možno vyššie než predtým, avšak eh, je to v tých ešte celkom rozumných reláciách. Čiže máme tu 117 tisíc eur ročný nájom, 176 tisíc, pardon, potom sú tu isté ďalšie náklady, ktoré musíme pripočítať 592 eur celková plocha eh, vysoká a eh, aj číslo personálu. No a eh, z tohto dôvodu treba si prenajať túto budovu, pretože stará budova jednoducho už nie je k dispozícii. A potom hneď aj tá druhá budova. Totiž prenajom No, súčasná situácia je taká, že máme tri kancelárske budovy e, na venu Kortenberg. Celé to je to v takom stave, že musíme sa vysťahovať a potrebujeme lepšie priestory. A potrebujeme modernejšie je ten teraz EU e military staff, e, viac ako 6000 m štvorcových, e, Európske, inteligen- Európske spravodajské centrum, Obské EU Operation Center, 800 m štvorcových CP, CCPP, 2000 štvorcových metrov, Crisis Management a Planning Directory, 1700, EBS, um, 7550 eh, m štvorcových a potom ešte EU Security Defense College 280 m 2 ďalej 715 eh, eh, a IT bezpečné ostatné 2400. To znamená, že to je celý konglomerant, ktorý sa zaoberá otázkami bezpečnosti, obrany a podobné. Tie sa musí presťahovať do novej budovy. A je to dobré, pretože dostaneme nový novú zmluvu, to robíme, tak to bude stať celé menej. E, potom sme mali 21 rokov, vlastne budovy sa uskutoční 30.9.2019, ale nasťovať sa môžu až koncom roku 2020. My máme celú plochu 18 708 m štvorcových, dokopy 550 zamestnancov, ročný nájom 4 milióny 851 tisíce Dostaneme na obdobie 21 mesiacov na prechodné obdobie do presťahovania. A ďalej nebudeme musieť platiť na prvých 9 mesiacov potom nájomné, čiže až od roku 2021. prevádzkové náklady ročne 360 tisíc eur. Ja by som nerhovala podporiť to. No a myslím, že nová budova tam čo nová budova je trochu výhodnejšia ešte ako stará, 5 miliónov e, viac ako 5 miliónov stála, stará budova bola ešte trochu drahšia, takže celkové náklady vďaka tým zľavia, zľavám sú ešte celkom dobré a nová budova spĺňa všetky kritéria, hlavne bezpečnostné. V prípade ostatných ponúk to tak nebolo a preto by som ja chcela odporúčiť pre tento projekt odporúčanie. Chcete hneď aj Moskvu spomenúť? Ano, máme 4 minúty ešte, takže len stručne. Budova v Mos- Moskve to je veľmi zaujímavé. Pán Taran sa o to zaujíma. Takže doteraz bola situácia taká, že ja sa tam nevyužité poschodie kvôli nízkym personálnym potrebám v moskovskej rezidencii alebo v moskovskom veľvyslanectve. Museli sme kvôli tomu, že veľvyslanec, na veľvyslanectve sa boli problémy, tak musel sa e, vysťahovať a teraz sa z hotela odtiaľ musí sa čo najskôr vysťahovať. Je to nepripustné, nie pretože po ten hotel bol škaredý, ale pretože celá e, situácia že kupujú, alebo respektíve e, sú na celom poschodí hotela. To nie je dobré pre veľvyslanectvo. A teraz prišli sme na nápad rekonštruovať, nie kupovať E, novú budovu, takže prerába sa horné poschodie. Chceme ubytovať e, pekne veľvyslanca, ako aj vytvoriť e, priestory, potrebné priestory. Prečasné vypovedanie bolo dohodnuté a náklady zodpovedajú tomu, čo sa v Moskve platí za, za nehnuteľnosti a ja žiadam o schválenie, pretože momentálna situácia nie je šťastná. Ja myslím, že veľvyslanec nechce byť v budove, kde je odpočúvaný. No a preto by som chcel požiadať, aby ste to podporili. Nájom je 2,392 a celkové náklady na rok 2019 spoločne sú 2,884. Takže žiadam vás o podporu. Aj výbor AFETA e o to žiadal, aby sme to podporili a preto žiadam o schválenie. Ďakujem pekne. 4 výraznivé odporúčania. Mohli by sme o tom hlasovať ja. hneď jedným ťahom. Pán Tarant. You, you, ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pani spravodajkne. Mám len jednu otázku. Ja nie som proti eh, tým argumentom, eh, že služba pre zahraničnú činnosť by mala mať primerané priestory. Keď sa pozriem do zmluvy, tak e, máme nejakú možnosť e, zistiť, kto sú títo vážení e, páni z Cypru, teda riaditeľia pána pani z cyperskej spoločnosti, ktorí vlastne to budú v Moskve. Nie je tam náhodou za tým nejaký skutočný majiteľ a nebolo by dobre zistiť, kto to je? To je moja otázka odpoviete na to pani Holmajer. Ja by som navrhla, aby keď... E, no, my sme v tej budove, máme tam nájomnú zmluvu, čiže možno by dalo zmysel, aby sme to v posledné poschode využívali a nenechali to ležať ľadom, takže ono je to relatívne racionálne E, teda nechceme samozrejme v hlbinách Moskvy hľadať novú budovu, to by nemuselo dopadnúť dobre. A tie vzťahy, no tá budova, tá je jednoducho už prenajatá. Ja s vami súhlasím, to nie je problém, e, hovorí pán Tarand, ale otázka je, či vieme, kto tú budovu vlastní. Či je to ten domnelý vlastník z Cypru, Magnistilis, alebo niekto iný. Pane, Ja zodpovedám za dnešný program, hovorí predseda, takže som si vedomý toho, že sa snažíme urýchliť eh, to, eh, tú voľbu, ale práca tlmočníkov skončila, takže... Takže, hovorí pán predseda, budeme pokračovať po anglicky. pas les conditions optimales. Euh... Yes.